Okay, colleagues, we waited a little bit because we know it's Monday and colleagues are traveling. Kolegovia, tak sme chvíľku čakali, keďže je pondelok a viacerí kolegovia e, cestovali, cestujú dnes, ale ako som povedala, dali sme čas kolegom, aby prišli v pondelok, vždy je to náročné, pondelok, ale už teraz budeme rokovať, keďže máme veľa bodov. Bod číslo 1. Máme zmenu programu. Takže tá zmena e, znamená, že bod 23, čiže 23 a 24 body preberieme si pred bodom 22. Inými slovami, najprv program výboru pred spoločným zasadnutím s výborom pre rozpočet, takže ukončíme to prvnež prejdeme k tomuto bodu. To bude zajtra po obede, áno? Dobre, to sa týka zajtra po obede. A potom tu máme ďalšiu zmenu v programe. Nemám tu teraz presné čísla. Heidi Je to bod 8. Heidi Hautala ten sa prehodí s bodom 21, ktorý sa týka situácii v Iraku, e, pretože pani, pani Hautala tu dnes nemôže byť s nami, takže jej bod sa potom preberie zajtra po obede. Takže e, to sú body 8 a 21, tie sa prehodia. Takže môžeme, prej, môžeme prijať program. Ďakujem pekne. Teraz oznámenia predsedničke v pozícii spolupredsedu mm, ACPEU spoločné parlamentné zhromaždenie Luis Michel pracuje na projekte pre mladých budúcich vedúcich pracovníkov, aby sa oboznámili so, s rôznymi stránkami európskej politiky. Máme týchto ľudí e, tu. Keď prídu, tak ich ohlasíme. Máme tu e, hosti z cen e, zo Stredoafrickej republiky. Takže potom ich ohlasíme, keď k nám prídu. Chcem vám tiež povedať, že zajtra budeme mať výročie plaza katastrofy. Budeme mať spoločné zasadnutie o 11.30 zajtra ráno a v stredu Ráno tento týždeň tiež budeme mať špecifické zasadnutie s Concordom. Je to koalícia, koalíciou medz, mimovládnych organizácií. Budeme hovoriť o budúcom viacročnom finančnom pláne, budeme hovoriť o kotonu partnerstve a tiež budeme hovoriť o otázke zábezpiek po prípadoch sexuálneho vykorisťovania, ku ktorým prišlo v posledných mesiacoch, takže to bude o 10. v stredu ráno, všetci budete informovaní je dôležité, aby poslanci e, sa zúčastnili týchto dôležitých stretnutí. Tiež mám nejaké pozitívne správy o zamestnancov. Prvá, Jesper Haglund sa vrátil. E, pred rokom odišiel k predsedovi parlamentu a teraz je naspäť e, na našom výbore a opäť s nami pracuje. Takže ďakujeme Jesper za to, že ste sa vrátili. Tiež chceme privítať Julietu Pintili, je nová asistentka nášho výboru. Ďakujeme veľmi pekne, Julieta, vítajte na našom výbore. A Nikolaj Stefanuto je tu? Nie, už tu nie je. Bol niekoľko mesiacov v DV, teraz odišiel a bude pracovať na výbore DROA. E, chvíľku predtým, než e, pôjde do Washingtonu, kde bude pracovať pre e, parlament vo Washingtone. Takže to boli zmeny. Dobre, Teraz chválime e, zápisnicu zo zasadnutia dnes 19. až 20. februára. Máte to vo vašich spisoch. Keď máte nejaké pripomienky, informujte ma na, do konca schôdze. Ak nie, tak schválujeme zápis. Zápis 27. februára bude predložený na budúcu schôdzu. Štvrt, bod číslo 4, prijatie rozhodnutí koordinátorov a odporúčania. Máte to vo svojich spisoch. Ak budete mať nejaké pripomienky, prosím, odovzdajte ich sekretariátu. Pokiaľ nemáte pripomienky, tak to považujeme za schválené. Bod číslo 5. Hlásenie. Komisia má niečo? Vidím, že nemá. Ďakujem pekne. A teraz môžeme prejsť k prvému obsahovému bodu nášho programu. Je to bod číslo 6 je to výmena názorov s Markom Loukokom, ktorý je zástupca generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a koordinátor núdzovej pomoci a je zároveň šéfom OČO, o čo poznáme, myslím, veľmi dobre e, prácu na našom výbore. Veľmi nás teší, že ste tu dnes s nami. Vieme, že ste tu kvôli dôležitej konferencii o Sýrii, ktorá sa bude konať počas nasledujúcich dvoch dní v Bruseli. Možno pár informácií o pánovi Loukokovi, prvnež e, nastúpil do tejto pozícii, je od 1. septembra 2007 kde nahradil Stevena O'Briena, jeho poznáme z predchádzajúcich schôdzi. Predtým Mark Lowcock bol stálym tajomníkom britského ministerstva e, medzinárodného rozvoja, DFID. DFID prácu poznáme veľmi dobre a viac ako 30 rokov má skúsenosti s manažmentom reakcií v humanitárnych krízach na celom svete. A pracovali sme na týchto témach, takže veľmi dobre vieme, aká je to náročná práca. Takže myslím, že nebudem ďalej hovoriť a odovzdávam vám slovo. Chcem povedať, máme tu menší počet členov, len aby ste chápali. Robert Neuser, to sú e, lídry dvoch politických skupín v EPP a v socialistickej skupine a pán Vajlen je tiež podpredsedom nášho výboru a ďalší určite prídu onedlho. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Je pre mňa potešením, že tu môžem byť. Moja práca ako koordinátor e, núdzovej pomoci OSN je poskytovať, koordinovať e, služby, pomoc ľudí, ľuďom v ťažkých situáciách. Je tu Červený kríž, ďalšie mimovládne organizácie, nielen my. Ako ste viete, neexistuje väčší, väčší, väčšia podpora humanitárnych krokov na svete ako kolektívne vy všetci to, čo robíte e, v rámci EÚ a členských štátoch a najväčšie, najväčšia finančná podpora pochádza od vás. Chcem vám poďakovať a prostredníctvom vás i vašim voličom, ľuďom za všetko toto úsilie. Rád by som, ak dovolíte, chvíľku strávil tým, že popíšem moje hodnotenie humanitárneho systému v globále, chcem hovoriť o najväčších krízach, ktorými sa zaoberáme a potom budem hovoriť o tom, čo vidím aké, ako budúce príležitosti a ako centrálna e, je úloha EÚ a i parlamentu a vášho výboru, najmä pri naplňaní týchto príležitostí. Humanitárny systém nikdy nebol e, účinnejší. Každý rok humanitárne agentúry zasahujú desiatky miliónov ľudí a, a zachránia, o tom je pochyb, milióny životov. Videl som to v krajinách, ktoré som navštívil a prácu, ktorú som videl poč- počas posledného roku. Navštívil som Sýriu, Jemen, Somálsko, e, krajiny e, Čad, e, kde v Miarmarsku, v Somálsku, Etiópii hovorili sme o Demokratickej republike Kondo, ktoré som nedávno navštívil, ako i Sudán a Južný Sudán. Na všetky miesta, ktoré navštevujem, vidím desiatky agentúr so 100 tisícami pracovníkov, ktorí pomáhajú miliónom a miliónom ľudí. A nie pochyb o tom, že bez pomoci týchto ľudí, vďaka i vašej podpore, by milióny ľudí prišli o život. Takže je to efektívny, je to účinný systém, napríklad uh, Južný Sudán, Nigéria, Jemen, kde hrozil obrovský eh, hladomor a ako i až po Afganistán. Humanitárne agentúry dnes lepšie vedia identifikovať potreby, ktoré existujú. Spolupráca medzi lokálnymi organizáciami a medzinárodnými agentúrami ako OSN a Červený kríž je lepšie koordinovaná ako predtým. Humanitárne agentúry sa, zao- sa sústredia na to, aby každé euro čo najrychlejšie mohlo zmierňovať utrpenie, aby mohlo chrániť životy tam, kde je to potrebné. Zatiaľ, čo všetko toto platí, e, ľudia si zároveň správne všimli, že e, potrieb je čoraz viac a viac a potrebujeme viac a viac peňazí. A ľudia sa, si kladú otázku, ako je to možné. Je to dobrá otázka, pretože je tu istý paradox. Na jednej strane počas posledných 40-50 rokov 100 krajín vo svete zažíva obrovský ekonomický pokrok, zvyšuje sa priemerná dĺžka života, mortalita, umrtnosť detí e, klesa, deti navštevujú školy. No na druhej strane 30 alebo 40 krajín, najmä na Blízkom východe v Afrike, nezažívajú tento pokrok. To sú miesta, kde humanitárne potreby sú najväčšie a v niektorých z nich rastú. Tieto potreby rastú. Minulý rok a tento rok e, pri žiadostiach OSN sme boli požiadaní o rekordne vysoké zdroje, aby sme tieto potreby naplnili. Existujú tri hlavné dôvody, pre ktoré napriek tomu pokroku, ktoré krajiny dosiahli počas posledných rokov, existujú tri hlavné dôvody, prečo rastú tieto potreby. Prvá, prvý dôvod je, že existuje o miliardu viac ľudí na našej planéte teraz v porovnaní s rokom 2005. A väčšina týchto ľudí sa rodí práve v krajinách, kde je koncentrovaná toho, táto humanitárna potreba. Po druhé, druhý dôvod, pre ktorý tieto potreby rastú, sú strašné konflikty, ktoré zažívame, najmä od roku 2010. V prvom rade v Sýrii, e, ako ste správne povedali, je to jeden z dôvodov, pre ktorý som v Bruseli. Ale plánoval som tak, či tak prísť do Bruselu, lebo som vás chcel vidieť. Ale v každom prípade v Jemene, v Iráku, v Afrike, v celej Afrike, e, v okolí Čadu, tieto konflikty vedú k terorizmu i povstaniam a násiliam, násiliu a konfliktom a spôsobili obrovské ďalšie humanitárne potreby. A tretí dôvod, a ten najväčší dôvod, prečo žiadosti sú väčšie ako predtým, sú, sú tie, že štandardy sú vyššie. Moja prvá práca pred 30 rokmi bola pomôcť pri hladomore v Etiópii v polovici 80. rokov. A humanitárna e, pomoc e, pozostávala z vody, potravín a prístrežku. Dnes je to oveľa komplexnejšie. Chceme, aby deti chodili do školy. Našim cieľom je poskytovať zdravotnú starostlivosť, e, živobytie e, pre ľudí zabezpečiť. A je dobré, že humanitárna pomoc je už komplexnejšia, je ambicioznejšia, pretože jej hlavným cieľom je znížiť utrpenie ľudí. Existuje ju viaceré dôležité cesty alebo spôsoby, akými môžeme ďalej posilniť humanitárnu odpoveď. Jeden zo spôsobov je spôsob financovania humanitárnych kríz. V súčasnosti, aby som to trošku karikatúru z toho urobil, ale nie príliš veľa, ale to, čo sa deje, je, že svet sleduje, že vzniká nejaké nové ohnisko alebo nový problém. Ehm, je obava v verejnosti, politici majú pocit, že musia zareagovať, peniaze sa zmobilizujú, agentúry potom dostanú prácu a to, to môže trvať pomerne dlhé obdobie. Pre, väčšin, pre väčšinu z kríz, ktoré sa to týka, či už sú to e, prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia a podobne, vieme, že môžu nastať. Nevieme, kedy nastane najbližšie zemetrasenie, možno nevieme, kedy príde ďalšie sucho, ale vieme, že sú súčasťou planéty, na ktorej žijeme a môžeme rozpracovať systém reakcie, ktorý bude lepšie dizajnovaný na to, aby dokázal anticipovať to, čo sa udeje. Čiže napríklad väčšie, lepšie použitie mechanizmov poistenia. Prvé týždne v tejto práci som reagoval na hurikán v Karibiku. Našťastie mnohé z týchto krajín e, majú poist- politiky poistenia, niektoré e, fungujú do niekoľkých dní, takže pomoc môže prísť oveľa e, skôr. Zároveň lepšie využitie údajov šťastného varovania a lepšie indikátory napomôžu mobilizovať prostriedky v prípade sucha. Vieme, že niektoré krajiny sú neustále zraniteľné, niektorých to platí ešte viac, je to dôsledkom klimatických zmien. Nemusíme čakať, až pokým vzhľadom opatrení, ktoré máme, prvnež reagujeme, prvnež dostane sa situácia do núdzovej situácie, my dokážeme anticipovať, predvídať tento problém už vopred. Môžeme tiež urobiť viac, aby sme spojili humanitárne a rozvojové kroky, aby sme ich vykonali lepšie, musím povedať, že myslel som si, že je to súčasťou textu, ktorý ste prijali v uznesení pred niekoľkými týždňami, keď ste sa pozerali na vaše nástroje rozvojové a humanitárne. Mal som príležitosť prečítať si váš text. A mnohé veci, o ktorých tam hovoríte, sú presne súčasťou agendy, ktorú svet musí podľa nás prijať, aby naša reakcia bola efektívnejšia, najmä spojenie týchto humanitárnych a rozvojových aspektov. Čiže napríklad v Somálsku, kde som strávil veľa času počas posledných 25 rokov, minulý rok pri riešení rizika hladomoru platforma na transfer hotovosti sa vybudovala, kde 3 milióny ľudí dostali eh, menšiu sumu peňazí, aby netrpeli hladom Vieme, že v Somálsku bude nastávať sucho, takže teraz ide o to, aby sa táto platforma využila, ktorá sa vybudovala a na budúce, keď bude sucho, zraniteľní ľudia už budú registrovaní v tomto systéme a môžu dostať rýchlejšie nejakú sumu peňazí e, v porovnaní s predchádzajúcimi situáciami. A takéto systémy sociálnej ochrany sa už použili vo viacerých krajinách a nie, nie je žiadny dôvod, pre ktorý by nemohli byť i v krajinách ako je Somálsko alebo Jemen. Uvediem ďalší príklad. Príliš často humanitárne agentúry musia míňať peniaze v krízach, kde vodu prevážajú z jedného miesta na druhé. Bolo by oveľa lepšie spolupracovať s rozvojovými agentúrami a investovať do lepšieho manažmentu vodného hospodárstva, aby sa zabranilo zhoršovaniu situácií, kde už neexistuje iná alternatíva. Takže vidíme veľa príležitostí, aby sa lepšie dali spojiť zdroje medzi rozvojovými agentúrami aj humanitárnymi, pretože väčšinu práce venujem organizáciám, ktoré robia rozvoj i humanitárnu pomoc a je to jedna z vecí, ktorú generálny tajomník OSN Antonio Guterres je to jednou z priorít jeho v rámci práce OSN. Môžeme tiež e, sa dostať na situáciu, kde budeme viac efektívni z nákladového hľadiska a je to niečo, čo EÚ identifikovalo v texte, ktorý ste prijali. Vieme, že každé euro, ktoré humanitárna agentúra minie na zbytočnú režiu, znamená, že ďalšie dieťa nedostane vakcínu alebo nedostane jedlo. Takže máme veľmi silný stimul, aby sme boli čo najefektívnejší v spôsobe, akým vykonávame našu prácu. A ja veľmi vítam zapojenie poslancov a to, že nám to pripomínajú, aby sme boli skutočne čo najefektívnejší. E, po samu, samite, na samite v Istambule sa urobili viaceré záväzky, ktoré prispejú k efektívnosti, lepšie využívanie hodn, e, hotovosti, dlhodobé záväzky. Mnohé krízy, s ktorými sa zaoberáme, sa predlžujú a myslím, že je oveľa lepšie e, nájsť strednodobé riešenie, ako každý rok reagovať a potom ďalšie spôsoby, e, ktoré nás povedú k väčšej efektívnosti. No, ja keď som začal tejto práci, tak som e, povedal tisícké ľudí, ktorí pracujú e, na našom oddelení, niektoré skutočne v náročných častiach sveta, v častiach Sýrii, e, ktoré sú neustále bombardované. Konžská demokratická republika, skutočne náročných podmienkach v Somálsku, ďalej máme veľmi motivovaných ľudí. No a ja som im povedal, že ja na konci svojho obdobia mandátu by som bol rád, keby svet zvládal tri veľké humanitárne problémy lepšie. Poprvé, náš najväčší problém vyplýva zo správania bojovníkov v konfliktoch. No a vidíme v Sýrii, v Jemene a v mnohých ďalších pokles v dodržiavaní pravidel medzinárodného humanitárneho práva. To je účelové zacielenie na civilné, civilnú infraštruktúru ako nemocnice, školy a tak ďalej. Tento problém no, tu bol aj predtým. Ja som v 90. rokoch eh, pracoval na Balkáne no a my sme eh, vtedy si lámali na hlavu nad tým, či bude niekto nie zodpovednosť. Eh, no a pán Mladič, Karadžič a Miloševič nakoniec boli postavení pre tvár spravodlivosti v Hágu. No a my musíme neustále tvrdiť a opakovať dôležitosť zodpovednosti a zhromažďovať dôkazy. Druhý, druhá oblasť, kde by som rád zaznamenal nejaký pokrok, je riešenie potravinových kríz podľa mňa hladomory hladomorom sa len ťažko dá vyhnúť. V histórii ľudstva sa objavujú neustále. Ja som, uh, mám, tá časť rodiny pochádza z Írska a, a poznám hladomor, ktorý sa stal v Írsku. A za posledných 50 rokov hladomory sa opakujú čoraz menej a nie sú už také rôzne. No a my môžeme urobiť mnohé veci ešte, aby sme veľké miery potlačili hlad, ktorým trpia ľudia. No a tretia oblasť sa týka presídlených osôb a utečencov. Hlavne kvôli konfliktu v Sýrii je prudko narastol počet eh, utečencov, ale veľmi prudko narastá počet eh, presídlených ľudí, ľudí, ktorí sú presunutí alebo presídlení z jednej časti krajiny do druhej. A trvá to už veľmi dlho. A my musíme oveľa rýchlejšie hľadať riešenia pre presídlené osoby, namiesto toho, aby sme ich nechávali bez východiskovej, nepriateľnej situácii v táboroch oni musia mať možnosť vybudovať si nový život niekde inde. A vždy, keď ja hovorím s ľuďmi, ktorí boli presídlení kvôli konfliktom, tak oni opakujú, že najmenej chcú byť v tých táboroch. Oni by veľmi radi išli niekam inam a začali budovať nový život. Takže Európsk, e, e, OSN sa snaží zaviesť nové politiky, na ktoré by sa mali dohodnúť všetky krajiny, členské krajiny OSN, pre zdroje konfliktov, pre migračné problémy. No a keď sa nám podarí tieto veci trochu vyriešiť, tak ja to budem považovať za dobre využitie môjho funkčného obdobia. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma tu prijali a sa nebudete hnevať, keď zopakujem to najdôležitejšie, eh, čo musím povedať, a totiž, že vaša podpora pre nás je veľmi dôležitá a dúfam, že vidíte, že vašimi rozhodnutiami prispievate k zmene v živote miliónov ľudí. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nám vydali len prehľad, ale aj ste podnety do budúcnosti, do práce majú kolegovia nejaké otázky. Bogdan alebo Norbert. Nech sa páči. Áno. Je to jednoduché. Ja úplne súhlasím s tým, čo sme práve počuli, súhlasím s pozíciou, že musíme pripraviť flexibilnú agendu, tom, ako zmeniť veci, hlavne keď ja hovoríme o tom, čo ste povedali, aby naše reakcie boli efektívnejšie a účinnejšie. No a v poslednej správe o potravinovej bezpečnosti a situácii v konfliktných oblastiach a tak správa hovorí veľmi jasne o situácii po roku 2030. E, Zaznamenávame isté úspechy, ale stále sa situácia výrazne nezlepšuje. Mohli by ste nám povedať niečo o zhromažďovaní údajov, pretože my e, tu budeme zaobrať digitalizáciou v e, krajinách s nízkou mierou rozvoja, ako zlepšiť situáciu v tejto oblasti v rôznych krajinách. Digitalizačná agenda Áno, takže zbierame si viaceré otázky a potom na ne môžete zareagovať spoločne. Norbert, ďakujem veľmi pekne za zaujímavú správu, založenú na rokoch skúsenosti. Myslím, že je dôležité si toto uvedomiť. Na úvod ste povedali viaceré veľmi pozitívne veci. My sme stále tým najväčším donorom účinnosť sa zlepšila a tak ďalej. No a vy ste tiež spomenuli, že napriek tomu je stále veľmi dôležité nakladať veľa peňazí na riešenie problémov. No my v Európskom parlamente musíme v prvom rade brániť a obhajovať rozpočet pre rozvojovú pomoc, pretože neustále čelíme útokom alebo zabrániť zneužitiu týchto prostriedkov v oblasti rozvojovej politiky, ktorá sa nesústredí na humanitárnu pomoc. Ja myslím, že humanitárna pomoc bola odstranená z iných vecí na to sa treba sústrediť. No a ďalej myslím, že musíme byť hrdí na to, že sa nám darí stále byť najväčším donorom. No a musíme vyriešiť každodenné potreby, ale je tiež perspektívu ľudí, utečencov a presídlencov. Bogdan Venta tiež hovoril o tom, že treba dať zodpovednosť. Medzinárodné spoločenstvo musí byť veľmi prísne, nie tak, ako sa to stalo v Srbsku, ale treba sa tiež snažiť vystupovať podľa zdravého rozumu v medzinárodnom spoločenstve. Ak je tu, a niekto nesie zodpovednosť, tak treba to povedať. No a my sme zodpovední aj voči daňovým poplatníkom. A ďalšia vec, ktorú by som rád povedal, minulý týždeň v parlamente vystúpil francúzsky prezident Macron a vyjadril veľmi zaujímavý nápad, že treba dať viac peniazy regiónom a miestnym spoločenstvám, keď sa snažíme riešiť otázku utečencov. Všetci vieme, že v Európskej únii nevládne nevyhnutná solidarita, keď sa pozrieme na krajiny ako Maďarsko, Polsko alebo Slovensko. My musíme investovať eh, peniaze do tých eh, obcí a regiónov, aby sme skutočne pomohli utečencom, je to vynikajúca myšlienka. Môžeme hľadať spôsoby, ako iných potrestať. Musíme pomôcť tým, ktorí sú ochotní. No a keďže sme najväčším donorom, čo rozvoj krajín ako Čína, USA, Čína, Indria, India pri podpore humanitárnej pomoci. Áno. Ja mám tiež niektoré otázky, ale aj kolegové po, po, položili veľmi dôležité otázky. Takže nech sa páči, môžete odpovedať. Áno, ďakujem veľmi pekne. za všetky také tieto dôležité otázky. Tomu, čo povedal pán Venta, myslím, že digitalizácia je vynikajúcou príležitosťou pre humanitárnu pomoc. Uvediem dva príklady. Poprvé, ako použiť dáta na predpovedanie problémov, ktoré sa stanú a zaoberať sa nimi rýchlo. No a to nie je len správne na to, aby sme znížili utrpenie, ale je to aj lacné a výhodné. My sa zaoberáme viacerými novými spôsobmi, ako už dáta na spustenie nových aktivít. Idem paralelu. V, v USA, keď eh, orgány pre verejné zdravie určujú si horizont alebo výhľad na ďalších pre ďalšie epidémiu chrípky. Oni si neskúmajú počet ľudí, ktorí ide k doktorovi alebo do lekárni dokonca. Oni sa zaoberajú počtom ľudí v ich databázach, alebo ktorí na svojich počítačoch hľadajú symptómy chrípky. No a medzi tou epidémiou a týmto číslom je veľký, e, veľká korelácia. No a a toto, podobný prístup sa dá učiť, použiť aj v humanitárnej pomoci. Napríklad vieme, že v Somálsku začiatkom minulého e, roka použitie dát na mobilných telefónoch e, kleslo, keď vyčerpávali zdroje. A to bolo indikátorom toho, že ľudia sú veľmi zraniteľní voči hladu. Takže to je prvý taký príklad. A po druhé, použitie mobilných peňazí blokovacieho reťazca na videnie v roku 2011 veľa ľudí v Somálsku prišlo o, o život, pretože Al-Shabaab zabránil, aby rozvojové agentúry eh, dokázali získať prístup k tým eh, ľuďom v tých častiach krajiny, ktoré kontrolovali. No a je oveľa ťažšie je oveľa ľahšie zabrániť prísť mobilnému prístupu ľuďom peniazom, ako prepadnúť humanitárny konvoj. konvoj. Ak ľudia majú prístup peniazom e, cez mobilné služby, tak trhy budú fungovať. No a ten systém funguje, takže aj v tých najťažších, najdrsnejších podmienkach použitie digitálnych technológií je spôsob, ako poskytnúť ľuďom pomoc a to spôsobom, ktorý v minulosti neexistoval. Takže ja by som vás tým mohol nudiť ešte pol hodinu a je to skutočne obrovská príležitosť zmeniť spôsob poskytovania humanitárnej pomoci. K otázkam pána Neuzera. No poprvé, rád by som dodal, že otázky, ktoré ste položili, sú presne tie, otázky, ktorými sa zaoberá DG ani aj komisár Dese, BG Echo, Pre ehm, teda opakov v diskusiách, ktoré s nimi vedeme. Ja myslím, Európsky parlament je právom hrdý na úlohu agentúru Echo, ehm, zohráva dôležitú úlohu všade na svete. Odvádzajú vynikajúcu prácu a dúfam, že všetci chápu, akú výnimočnú prácu odvádza agentúra ECHO. Ja súhlasím s tým, čo ste hovorili o zodpovednosti. No, humanitárna pomoc je veľmi lacným spôsobom, ako zachraňovať životy. Stojí to približne 70 centov denne zachrániť život niekoho, kto sa od toho humanitárnej kríze skutočne efektívny spôsob vynakladania peňazí. No a je veľmi dôležité, aby všetky agentúry používali eh, prostriedky tak, ako majú. Ja som účtovník, som ekonóm vzdelaním, takže ja sa veľmi snažím o to, aby peniaze sa dostali k tým ľuďom, ku ktorým sa majú dostať, pretože eh, peniaze vždy chýbajú a keď sa nám nepodarí správne ich riadiť a, a smerovať tak, neposkytujeme takú pomoc, ako by sme mohli. Rovnako je dôležité, aby sme rozšírili tú záťaž. Dve tretiny peniazy, ktoré vyberá OSN každý rok, je od piatich najväčších donorov. A ten podiel treba rozšíriť. Začiatkom roka som rokoval s vládou Sádskej Arábie a Spojených Arabských Emirátov o prísoku 930 miliónov dolárov na našu výzvu do Jemenu. A to je najväčší príspevok výzvu OSN a bolo to uhradené jednej platbe. To všetko je teraz na účte OSN a my potrebujeme viac takýchto príkladov, ako tie krajiny môžu e, prispievať viacej. A dúfam, že v tom sa nám podarí e, dosiahnuť pokrok v nadchádzajúcich rokoch, pretože je to v záujme každého, aby sa tieto problémy riešili. A tým sa dostávam ďalšie veci, ktoré som chcel hovoriť. Reakcia na vašu otázku je oveľa lepšie pre každého, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú na svete, aby sa problémy riešili tam, kde vznikajú, namiesto toho, aby sa mohli rozširovať. A všetci si pamätáme, ako v roku 2015 milión ľudí prišlo do Európy, hlavne zo Sýrie. A to bolo čiastočne aj kvôli tomu, že snahy fundraising, aby sme riešili problémy tých ľudí tam, kde sa nachádzali, boli, neboli také úspešné ako v roku 2012 alebo 2013. Jedna z vecí, ktorú sa snažím povedať tento týždeň, je, že je veľmi dôležité, aby naše vízy boli dobre financované. A to hlavne mojou hlavnou prioritou je zaistiť, aby sme mali dosť zdrojov pre Jordánsko, Libanon a Turecko, ktoré ktorých sa nachádza najviac utečencov, tak aby sme mohli sa postrediť o utečencov, ale zaistili tiež stabilitu, hlavne Libanonu a Jordánska, ktoré obrovskú obrovskú, obrovské bremeno zniešli. Well, maybe in terms of my No, dobre, a teraz sa otázkam. Norbert a ja sme boli v Turecku a v utečenských táboroch to boli 2015 a vtedy, keď celá tá záležitosť skutočne explozívne rastla a my si pamätáme hnev tureckých orgánov, ktorí si mysleli, že stanú opustení a ten hnev sa zmenil, že predstavte si, mi jednoducho otvoríme brány a uvidí, že sa stane. To nebude dobre financované. No a neskôr nás čakajú otázky na komisiu a jedna z otázok, ktorú položí kolega, je, že od roku 2017 výzvy od roku 2017 30% financovaných, ale 14% je zatiaľ sprístupnené. Takže to z konferencie minulý rok donory prislúbili 6 miliárd a do konca minulého roka 53% bolo financovaných a ľudia inými slovami prislúbia peniaze a potom ich neposkytnú. Takže my čakáme lepšie, my musíme očakávať lepšie výsledky v Sýrii. A druhá vec, ja som veľmi rada, že ste povedali o udržiavaní medzinárodného humanitárneho práva, humanitárneho práva a aby bojovníci začali rešpektovať medzinárodné zákony a právo. Ja jeden z najväčších prejavov, ktorý som počul, uh, dali sme Sacharovú cenu tom jezitkám z Iraku a jedna povedala meno páchateľa, kvôli ktorému trpela a povedala, že to bol riaditeľ nemocnice. No a tom sa spýtali, čo sa stane. Bude medzinárodné spoločenstvo riešiť aj tie rušenie zákona, ktoré sa stali. Takže je na čase, aby sme to brali vážnejšie a aby ľudia videli, že sú následky ich konania. V prípade štátov nie je to len problém eh, ozbrojených skupín, ale samotných vlád, tomu, pretože tie nedodržiavajú medzinárodné právo. Teraz pripravujeme novú generáciu programov pre Európsku úniu. V máji komisia zverejní svoj finančný rámec pre obdobie 2021 až 2027. Je to celá generácia programov. Takže títo kolegovia, ktorí ste tu, tak sa spýtame, ako je to s týmito cieľmi. Tak ak máte nejaký prehľad o tom, iste poznáte tieto nástroje Európskej únie, keď žiadame o zmeny, tak o aké zmeny týchto nástrojov, nástrojov pôjde, čo budeme žiadať ako zmenu a napokon ešte otázka presídľovania ľudí, teda pokiaľ je to vnútorné presídľovanie hlavne do susedných krajín, aké sú tie najlepšie príklady, ktoré ste videli, ako sa ľudia postavili týmto konfliktom v ich vlastných krajinách čo sa možno použiť. Napríklad um, Uganda, po, teda ľudia mi rozprávali, Uganda je veľmi dobrý, prí, prí, je dobrým príkladom pretože ľudia majú, tak povediať, normálnejší život v Ugande, takže to je dobrý príklad napríklad tureckej vlády, ako podporovať eh, ľudí tak, aby mohli lepšie fungovať, aby mali supermarkety, aby používali uh, E, prevody peňazí, aby si mohli e, vypestovať e, svoje vlastné potraviny. No, teda pozrieme sa na požiadavku tej dôstojnosti, aby si mohli kúpiť svoje potraviny, aby mohli viesť normálny rodinný život, aby si mohli teda sami navariť a podobne. Ja si myslím, že to je dosť, to je niekoľko otázok, ale pán Schaufhausen by sa rád niečo spýtal. Nech sa páči, pán Schaufhausen. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, prepačte, pretože zasadá výbor AFEDA, vystúpil som k Libii a nemusel som zúčastniť eh, tohto zasadnutia, naopak môj asistent ma informoval o príbehu rozpravy. Ja by som chcel položiť otázku. No, na prvé nemyslím, že systém humanitárnej pomoci je nejaký veľmi účinný nehovorím ani o tom že, o našom systéme, ale o systéme vo všeobecnosti. A pretože my pomáhame systematickým spôsobom často k deštrukcii štátov. Je to prípad Líbie, bol by to prípad aj Sýrie, ak by sme vďaka Rusku nezachránili Asadano no a ťažké účinne Poskytovate humanitárnu pomoc. No ale čo je isté, keď poskytujeme eh, pomoc eh, prostredníctvom mimovládnych organizácií, eh, tak komplikované inými slovami, je jediný spôsob, ako zaistiť rozvoj, je, keď za svoj rozvoj prevezme zodpovednosť a vezme do rúk štát. A to platí pre všetky štáty, všetky krajiny. Nikdy sme nevideli, že MVOčka by mohla e, pomôcť obnove alebo rozvoju krajiny. Takže v momente, e, keď poskytujeme pomoc cez mimovládne organizácii, organizácie, tak je to nefungujúci systém, začarovaný systém a vy budete stále intervenovať, intervenovať, až kým nebudú peniaze. Takže ako nájsť východisko z tohto začarovaného kruhu, to je otázka, ktorá sa netýka pre vašej práce. Ehm, my sme vyzvaní poskytovať pomoc, v budúcnosti to bude ešte viac, no a jasné je, že cesta nevedie prostredníctvom MVOčiek, a tak aby oni zabezpečili obnovu. Takže ako nájsť východisko z tohto začarovaného kruhu, ako obnoviť kraj, krajiny a štáty? To je zásadná otázka, ku ktorej by som si rád vypočul vašu odpoveď. Ďakujem pekne, dostali ste celý rad otázok, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som začal Eh, otázkami o Sýrii. Neviem, aké budú na nás nároky, teda čo sa bude nás žiadať. Hovorilo sa, že bude 3,5 miliardy dolárov pre túto humanitnú pomoc vo vnútri krajiny. No a potom 4,5 miliardy dolárov na pomoc e, utečencom mimo Sýriu. Viete, v stredu na obed, na obed budem teda konfrontovaný s týmito otázkami v rovnakej miere, ako som povedal, bolo by dobre, keby sa naozaj na tento problém celosvetovo reagovalo veľkoryso. Videli sme, čo sa stalo, keď e, táto reakcia nie je dostatočne veľkorysá. No a pokiaľ ide o tie e, veci, čo môžu robiť európske inštitúcie, aby sa zamerávali e, na ten cieľ, ako je zabezpečovanie potravín. Na jednej strane je treba tu mať tú dlhodobú perspektívu pri rozvojovom plánovaní a na druhej strane množstvo vecí, napríklad pri programovaní, keď máte napríklad multi-window, to je veľmi známa vec a takisto možno sledovať eh, túto dlhodobosť. Takže bude to v tomto prípade lepšie a budeme mať možnosť zapojiť aj krajiny podobne, ako to už robilo 100 iných. Musíme byť realistickí. Niektoré krajiny, ktoré sú zraniteľné, napríklad, že je tam veľmi veľa sucha. Takže čo musíme teda urobiť? Musíme sa snažiť urýchliť túto rozvojovú cestu, napríklad môžeme to spustiť rýchlo a účinne. Takže to je tá najlacnejšia cesta, najlacnejší spôsob na to, ako sa zaoberá týmito e, problémami na miesta, kde je veľké sucho. No potom pozrieme sa na tie dlhodobé riešenia potravinovej bezpečnosti. Tie sú rovnaké všade. Je to politický systém, ktorý zodpovedá alebo reaguje. Takže e, nie je nič, čo sa netýka tých troch vecí. Keď sa pozriete na iné krajiny, ktoré spravili e, veľmi veľa, tak tam nachádzate všade tieto tri veci. No pokiaľ ide o tých vnútorne presídlených ľudí, ja si myslím, že vy ste už uviedli jeden dobrý príklad a to je Uganda. Uganda má túto politiku utečenickú už niekoľko rokov. Majú napríklad prístup ku službám a ku pôde. Je to lepšie, ako keby, tak povedať, zaparkovali e, v táboroch, kde by mali, nemali možnosť prispieť svojmu vlastnému živobytiu. No a ďalej dôležitým príspevkom konferencie o Sýrii v Londýne na začiatku 60. rokov. Takto konferencia sa zaoberala Jordánskou, mala podporiť Jordánsku, aby sa k vzdelávaciemu systému Jordánska dostali sírske deti, aby sa vydávali pracovné povolenia. Bolo to spojenie s tým e, prístupom na trh Európskej únie na export. Tak ja si myslím, že to je ďaleko lepší prístup na to, aby sme sa zaoberali touto utečeneckou krízou teda držať, lepšie ako držať ich v tých e, obrovských táboroch. No a potom e, skúsen, musíme povedať, že skúsenosti sú pozitívne keď zoberieme do úvahy také krajiny ako Libanon, Etiópia. No a posledná otázka, na ktorú ste, ktorú ste mi položili, ako som už povedal, ja som pracoval s týmito, pracujem s týmito otázkami 30 rokov. Zachraňujeme naozaj e, stovky ľudských životov a nie je pochyb o tom, že každý bude argumentovať, že svet by bol lepší, keby sa naplnili tieto veci, keby nešlo k týmto ohromným stratám na ľudských životoch. Je zjavné, že e, základnú úlohu pri vytváraní podmienok musí zohrávať štát, kde sa môže dariť e, občanom, kde majú možnosť dotvárať svoj vlastný život. Je dôležité, aby teda e, tvorili svoje vlastné e, živobytie. Mnohé štáty toho nie sú schopné a preto OSN vo svojej rezolúcii teda všetci odsúhlasili, že sú isté okolnosti, že v prípade ak nie je schopný štát a humanitárnu pomoc má poskytnúť medzinárodné spoločenstvo. A mimovládne organizácie vykonávajú fantastickú prácu práve v, to, v, tej, v tom finálnom štádiu realizačného systému. Mimovládne organizácie, ktoré poznajú lokálne podmienky, by mali realizovať tieto služby. Mimovládne organizácie zohrávajú veľmi dôležitú rolu aj pri realizácii iných služieb, hlavne teda e, vo všetkých týchto krajinách Európskej únie mimovládne organizácie, občianské Eh, asociácie, lobistické skupiny, poskytovateľia služieb sú veľmi dôležité pre našu politiku. Takže mimovládne eh, organizácie nemôžu nahradiť úlohu štátu, ale všade, kde sa eh, všade, kde vznikne kríza, musí zohrávať základnú úlohu samotný štát. Ďakujem pekne. Ďalšia vec je ten priestor pre občianskú spoločnosť v mnohých spoločnostiach, tak konkrétne v mojom volebnom obvode sa hovorí, že je to dôležité, aby sa to zrealizovalo. Takže nemožno hovoriť, že všade sa darí ohromne, či v Bruseli alebo v inej krajine, ktorú sme navštívili. Môžem sa vám srdečne poďakovať, Marek. Dali ste nám v skutku veľmi pekný prehľad budeme mať nový prehľad eh, o programe na budúce obdobie. Čiže vieme, ako by sa dala... Ak budete vedieť, ako riešiť humanitnú pomoc, prosím vás, dajte nám vedieť. My budeme v kontakte s komisárom Stielinisom. Želáme vám eh, veľa úspechov pri riešení problematiky Sýrie. Ďakujeme pekne. Ďakujem kolegovia. Dostávame sa k bodu 7 a to je Všeobecný rozpo, rozpočet Európskej únie. No, hovorili sme práve, že by sme nemali škrtať tú časť rozpočtu, ktorá sa venuje e, rozvojovej politike, respektíve rozvojovej pomoci. Máme tu kolegu Daniela Viotyho Ne, žiaľ, museli ste pár minút počkať. No ale e, e viete, bol tu e, šéf e, oddelenia OSN, ktorý bol zodpovedný za humanitárnu pomoc. Dúfam, že máte pre nás dobré informácie, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2019. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nuž. Cítim veľkú zodpovednosť. Rád, rád by som priniesol dobré informácie. E, som vďačný za diskusiu, ktorá bude ste užitočná najprv k pracovnej metodike. Ako všeobecný spravodajca pre rozpočet na blížiaci sa rok veľmi rád e, by som e, vyjadril, že si želám účasť a spoluprácu v priebehu prác počas e, rokovaní s radou a komisiou a v tomto zmysle by som rád začal s touto našou spoluprácou. Chcem upozorniť na tie najdôležitejšie body, ktoré a zda budú najdôležitejšie pre DV. Ukázalo sa to už v tejto časti, teda v usmereniach, ktoré sme prijali v marci. A s veľkou pravde, pravdepodobnosťou to bude tá hlavná línia pre rozpočet budúceho roku. Prirodzene, že treba poukázať na e, tému migrácie a utečencov a azilantov. Treba myslieť takisto na krízy, ktoré sa musia financovať. Máme tam isté eh, dohody, ktoré povedú k tomu, aby sa našli ďalšie prostriedky pre humanitárnu pomoc, aby ste teda dali k dispozícii, pokiaľ je utečencov v Turecku. Je to niečo veľmi dôležité, ako iste dobre viete, a financovanie tej druhej tranže ehm, začne teda z mechanizmu pre Turecko Zatiaľ ešte nemám internú dohodu na rade, ako sa to bude financovať. Komisia navrhla, aby sme sa držali podľa možnosti na prvú tranžu, to znamená jedna tretina zo spoločenstva, jedna tretina príspevky členských krajín. Ale zatiaľ nedošlo v rade k dohode. Niektoré krajiny totiž, a zodpovedá to našim informáciám, že teda niektoré krajiny 3 miliardy z rozpočtu Európskej únie by chceli zobrať. No jasné, že toto akceptovateľné nie je a toto stanovisko nedokážeme podporiť, takže členské krajiny budú musieť prevziať tiež svoju zodpovednosť. No čo sa stane zajtra či pozajtra, už na to musíme vyčkať, e, ako sa to skončí, ako to bude s konferenciou Siritu v Bruseli. Európska komisia už e, prislúbila 1,2 miliardy eur, teda slúbila na rok 2017 a na rok 2018 až 2020 sa musia dať k dispozície ešte príslušné prostriedky zo spoločného rozpočtu. No a čo je dôležité pre celý parlament, teda myslím to z môjho hľadiska, ako z hľadiska nás všetkých, je otázka, ktorá sa týka OVA, teda agentúry pre palestínskych utečencov. Tak budú fungovať, prebiehať diskusie v najbližších mesiacoch a uvidí sa, ako padne rozhodnutie Spojených štátov, ako to bude s ich príspevkom k tejto agentúre. Tento obnos sa musí svojím spôsobom pokryť a o tom budeme musieť ešte hovoriť celkom iste budeme ešte viesť rozhovory aj tu. No a záverom ešte niekoľko úvah ku humanitárnej pomoci a ku platbám. Prirodzene, že aj tu je zrastajúca potreba vzhľadom na tiež zrastajúcu utečeneckú problematiku bude musieť zvládať veľké výzvy, myslím konkrétne napríklad na zbrojné konflikty v Jemene, v Sýrii, na e, Ukrajine, Afganistane, v Líbii, v Marmarsku, v Čáde, e, v africkom rohu a podobne. A takisto sme konfrontovaní s nárastrom prírodných katastrof na základe klimatických zmien, takže to je ďalšia dôležitá téma, na ktorú sa budeme musieť sústreďovať. No a záverom ešte jeden dôležitý aspekt. A váš výbor e, tu má tiež dôležitú rolu, zohráva dôležitú rolu to je nástroj rozvojovej spolupráce a humanitárna pomoc teda pri platbách a viazaných prostriedkoch bude potrebná príslušná realizácia. Chcel som upozorniť na to, že tu bude treba ešte ďalej rokovať s radou. Ďakujem veľmi pekne. Ten, naša spravodajkynia tu dnes nie je, ale vy, vy ho zastupujete, Anne Lid. Áno, nech sa páči, áno, ale myslím, že náš kolega Rubik je spravodajca a Anne Lid je tieňové. Páno, ja môžem urobiť za tieňového prácu. Arne. Arne je eh, pre stanovisko. Eh, jedno, či je to spravodajca alebo tieňový spravodajca, je to v podstate jedno. Arne. Takže sa vyjadrím. Ďakujem veľmi pekne. Daniele z výboru pre rozpočet. Máme isté priority pre rozpočet na rok 2019, ktoré by som rád spomenul. A v stanovisku ich eh, uvedieme vo všeobecnosti, rozpočet musí byť v súlade s zabezpečením udržateľných cieľov, čo okrem iných znamená boj proti chudobe, investície do vzdelania, posilnenie žien a dievčat v zdravotníctve a boj klimatické kroky. Konkrétne očakávame minimálne udržanie záväzku a platieb v DCI a dôležitý, dôležitý bod je, že nebudú žiadne TCI prostriedky e, alokované pre bezpečnosť a mier, ako bolo na trialogu dohodnuté, ktorý sa týkal pozmeňacieho návrhu k tomuto nástroju. Okrem toho potrebujeme sa naďalej zameriavať na migráciu a uistiť sa, aby neprišlo ku škrtom v príspevkoch v roku 2019. Tiež naša priorita je poskytnúť skutočné výdavky humanitárne pre zabezpečenie kvality a súdržnosti humanitárnej pomoci, čiže vyzveme na zvýšenie platieb v oboch týchto spomenutých oblastiach výzvy. Výzvy spojené s klimatickými zmenami sa výrazne zvýšili. S TG13 má za cieľ klimatické zmeny, takže my vyzývame na zameranie sa na klimatickú diplomáciu a úpravu rozpočtu kapitola bod 4. Takže toto sú toto sú body od nášho spravodajcu Arneho. Nech sa páči. Hedy Reitzler, ďakujem pekne, Linda. Aj keď máme túto diskusiu bez dokumentov, pretože je to prvá výmena názorov na rozpočet na rok 2019. Chcem zdôrazniť obavy, nedávne obavy, ktoré boli e, uvedené v súvislosti so strednodobým hodnotením DCI a EDF, ktoré uprednostňujú financovanie pre finančný sektor, migráciu a bezpečnosť. Toto všetko na úkor tradičného rozvoja, humanného rozvoja, ako je vzdelávanie a zdravotníctvo. Čiže musíme zohľadniť skutočnosť, že stále potrebujeme silné kroky v oblasti rozvoja, ľudského rozvoja. Teda by som ešte upozornila, že sa musíme uistiť, aby e, príspevky, e, globál, globálne príspevky boli dostatočné, ako i položka na rozvoj ľudský rozvoj, ktorá bola znížená v tomto ročnom eh, rozpočte. Tiež by som chcela vyjadriť moju podporu, jednoznačnú podporu eh, občianskej spoločnosti, ako i rozvoj občianskej spoločnosti a rozvoja miestnych orgánov a dostatočné financovanie humanitárnej pomoci, vzhľadom k tomu, že máme také obrovské množstvo kríz v súčasnosti, vrátane Sýrie, z Južného Sudánu, Jemenu, Ukrajiny a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Bogdan Benda, nech sa páči, bol, ktorý je členom e, výboru pre rozpočet a je aktívny aj u nás, a je expert na rozpočet a akým spôsobom môžeme zodpovednosť e, dať. Hovorili sme najmä o tejto pozícii DCI, naša skupina ju podporí a niektoré kroky. Pol je od, expert na rozpočet, ako iste viete, je tiež zapojený v malé a stredné podniky a ich úlohu v rozvojových krajinách. A podporujeme túto pozíciu a ja súhlasím, že budeme mať dobrú, dobré karty, ak budeme hovoriť o zodpovednosti za celý rozpočet. Ďakujem. Nevidím žiadnych ďalších kolegov, že by mali otázky. Ešte sama mám jednu otázku, ktorá nadvezuje na to, čo Arne Lis povedal a, a týka sa to klimatických zmien a environmentálnych otázok. Urobili sme prísľuby po konferencii a teraz peniaze by mali byť už vyplácané. Michael Bloomberg včera v televízii hovoril, že on osobne zaplatí to, čo mala, mali zaplatiť Spojené štáty z dôvodu nedostatku financií z ich strany. Takže ja by som sa chcel spýtať, nepoznám rozpočet dostatočne podrobne a ako bude EÚ postupovať. Prislúbia to rozpočty alebo o EÚ sama, o ako to bude v roku 2019 za rozpočet. Ďakujem. Prvnež dostane slovo opäť spravodajca. Myslím, že Európska komisia si žela niečo povedať. Daniel Damiko. Áno, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ako viete, komisia alebo kolegium komisárov zatiaľ neprijalo návrh rozpočtu na rok 2019, takže nemáme zatiaľ presné údaje alebo čísla, o ktorých by sme mohli hovoriť. Z našej strany sme si veľmi dobre poznamenali e, priority e, členov výboru a tiež si veľmi ceníme úvod zo strany spravodajcu z rozpočtového výboru a budeme veľmi úzko spolupracovať a konštruktívne spolupracovať. V tejto fáze my môžeme iba povedať, že e, vo všeobecnosti sa podpisujeme pod priority, ktoré boli zdôraznené. Ja by som sa ešte rád vrátil k tomu, že DCI v humanitárnej pomoci, ako už bolo uvedené, je dôležité, aby sme mali vysokú mieru záväzkov i platieb a to je skutočne zásadný bod, aby sme mohli zvážiť, na akom základe budeme diskusiu viesť budúci rok, pretože tieto dva nástroje eh, musia byť veľmi efektívne. Nielen pokiaľ ide o kvantitu, ale sme si istí, že aj kvalitu. Takže veľmi dobre sme si poznamenali všetky priority, ktoré boli vo všeobecnosti vyjadrené a tešíme sa na ďalšiu dobrú spoluprácu a samozrejme sme vám absolútne k dispozícii a môžeme diskutovať počas tohto postupu s obomi výbormi o všetkých otvorených otázkach, ktoré môžu vystať. Ďakujem veľmi pekne. Takže opäť dostane slovo na pán spravodajca. Ďakujem pekne. Pani predsednička, chcem poďakovať všetkým kolegom za ich pripomienku pretože všetky eh, kolegovia, všetky vaše pripomienky boli veľmi užitočné a myslím, že naša spolupráca bude zohrávať čoraz väčšiu úlohu v ďalšom procese. Ako Paul Rubik povedal, je to je kolegom z výboru pre rozpočet, ako ja budem mať eh, príležitosť spoluprácu vy ste vlastne, pani predsednička, bola jediná, ktorá položila otázku, tá sa týkala klimatických zmien a Parížskej dohody. Žiaľ, nedokážem dnes vám dať odpoveď, ale možno už zajtra, pretože zajtra budeme mať vypočutie. Výbor pre rozpočet zorganizoval vypočutie o úlohe rozpočtu a Parížskej dohode, takže zajtra možno budem v pozícii, že vám budem schopný poskytnúť konkrétnejšie ob- odpovede. Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že výbor pre rozpočet bude hovoriť o Parížskej dohode a tešíme sa na ďalšie informácie. Ako sme povedali, bolo to prvá výmena názorov bez akýchkoľvek dokumentov. A pozrám sa na časový harmonogram. Takže komisia návrh rozpočtu predloží 23. mája a náš výbor môže zareagovať E, následne po liste e, rozpočtového výboru a potom navrhne koordinátorom. Neskôr bude formálne stanovisko nasledovať. Takže ďakujem veľmi pekne, je to veľká práca. Pripraviť rozpočet, to veľmi dobre vieme. Takže ďakujeme vám za všetku prácu, ktorú vykonávate. Dobre, takže tým môžeme ukončiť bod číslo 7. Teraz prichádzame k novému bodu 8, áno. Je to pôvodný bod 21. Dohodli sme na začiatku pre tých kolegov, ktorí tu neboli. E, urobili sme zmenu. Na miesto bodu 8 sme si teraz preberieme e, dohoda spolupráci medzi EÚ a Irakom. To presunieme už sme sa tým zaberali predtým v roku 2013. Parlament dal súhlas s uzatvorením dohody s Irakom, no po o verdikte Európskeho súdneho dvora o právnom základe tejto dohody e, dohodov, na základe dohody s Filipínami rada musela zmeniť rozhodnutie pre Irak a preto sa musíme vrátiť opäť proces, celým tým procesom uh, udelenia súhlasu. Uh, chcem vám ešte pripomenúť, že vo februári tohto roku EÚ prislúbila 2 uh, milióny, milióny eur na, po konferencii donorov v Kuvajte, čiže máme tam bolo to 200 miliónov eur Čiže tu máme záväzok, že sa do tohto skutočne zapojíme. Takže nech sa páči, slovo dostane Pavo Beririen. Ďakujem pekne, Linda, kolegovia. Môj návrh stanoviska a už neopakuje to, čo bolo v AFED návrhu správy. A vrátanie governance, boj proti terorizmu, politický dialog, reformy justičného systému, migrácia a tak ďalej a tak ďalej. Navrh stanoviska uznáva význam zabezpečenia kontinuity pomoci s smerom k stabilizácii, obnovy, zmierenia a k dlhodobému rozvoju. Víta rozhodnutie v roku 2017 zo strany EÚ vybrať Irak ako jednu zo šiestich krajín, v ktorej sa má e, uplatniť e, humanitárna pomoc e, novým spôsobom, ktorý bude vedieť viesť ku koherentnejším výsledkom, pričom sa budú plne rešpektovať humanitárne princípy a využijú synergie, aby sme dosiahli ciele udržateľného rozvoja. Je dôležité, aby rozvoj a humanitárny prístup, aby tieto obidva piliere mohli koexistovať a aby spolupráca medzi oboma piliermi týmito bola posilnená napriek tomu, že sú založené na zásadne iných princípoch. Úloha financova- nástroj financovania v, v pri, op, pri o, praktickej rozvojovej pomoci je kľúčová, vyžaduje si reflexiu a najmä v okamihu, kedy budúci viacročný finančný rámec a nástroj vonkajšieho financovania sú diskutované. Nestabilita a násilie, ktoré e, viedlo k tomu, že v Iraku je viac než 3 milióny vnútorne vysídlených osôb a to predstavuje obrovské výzvy z hľadiska humanitárneho princípu. Ľudia potrebujú prístup k základným službám, ako je voda, e, potraviny, zdravot, zdravotná starostlivosť, e, zabezpečenie vzdelania, ako i možnosti obživy. Návrh stanoviska e, je postavený na nedávnom strategickom e, záväzku komisie a e, dôrazňujú sa tu nedostatočné výsledky na základe príspevku a víta sa nový príspevok z hľadiska nového indikatívneho programu. Zároveň sa tu potvrdzuje ju oblasti rozvoja, ktoré boli identifikované ako priority podpory EÚ dobré, dobrá správa, zodpovednosť, vzdelávanie, rozvoj zručnosti, prístup k obžive a poskytnutie základných sociálnych služieb. Návrh stanoviska zároveň zdôrazňuje význam e, nestranickej humanitárnej pomoci poskytnutej EÚ. Irak je veľmi sektársky rozdelená spoločnosť, kde sú veľké siete e, rôzne skupiny, kde existujú e, napätia medzi sunitmi, šíťmi a kurdami, ako i ďalšími menšinami e, a rôznymi e, sektárskymi blokmi. Podpora EÚ musí byť veľmi citlivá vzhľadom k týmto rozdieleniam v krajine, aby sa neposilňovali takéto rozdielenia tým, že bude diskriminovaná alebo podporovaná niektorá špecifická skupina. Iracká ekonomika čelí zraniteľnosťou, je veľmi zraniteľná z dôvodu násilia, čo viedlo k poklesu výnosov z ropy, ako i trpí veľkou korupciou verejného sektora. Preto je dôležité, aby EÚ poskytla podporu Iraku pri budovaní kapacít v prístupe k finančným zdrojom a aby zlepšila jeho schopnosť investovať a by sa znižili nerovnosti v obyvateľstve. Podpora EÚ Iraku musí pomôcť e, Iraku, aby dokázal lepšie svoje vlastné kapacity budovať, pričom i e, súkromný sektor bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri budovaní rastu. To je úvod k návrhu stanoviska. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za návrh tohto stanovisko. Pán Bente, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. E, budem hovoriť za pani Záborskú, ktorá sa ospravedlnila. Ja odprezentujem jej stanovisko. E, Irak je jednou z kľúčových krajín pre zabezpečenie stability a mieru na Blízkom východe, preto tieňová spravodajkynia víta návrh pre rozhodnutie Rady o uzatvorení dohody o partnerstve a spolupráci, ktoré prispie, prispie k dlhodobému rozvoju Iraku a k zavedeniu dôležitých ekonomických a politických väzieb. Nedávna poradka teroristickej skupiny Daesh bola základnou podmienkou a Irak je v súčasnosti v období, kedy potrebuje našu neustálu podporu, aby sa stabilizoval jeho politická, ekonomická situácia. Avšak rozvoja pomoc je potrebná, aby eh, zvládla humanitárne výzvy, ktorým e, krajina čelí. Milióny e, vysídlených občanov ukazujú, že naše úsilie riešenia konfliktu nebolo zatiaľ úspešné, najmä pokiaľ je o rôzne náboženské komunity, ktoré boli nútené opustiť svoje domo, dovo, domovy kvôli islamskému štátu. Mali by byť vnímaní ako občania Iraku v prvom rade, Okrem toho sú veľmi dôležití z hľadiska ekonomického rozvoja tejto krajiny. To znamená, že ich bezpečný návrat musí byť lepšie koordinovaný lokálnymi orgánmi a mali byť podmienkou pre poskytnutie rozvojovej pomoci Iraku. Mali by sme tiež venovať oveľa viac pozornosti tomu, ako tieto peniaze sa minú a mali by sme ponúknuť našu najlepšiu prax za efektívne nástroje, aby sme vyriešili, aby sme riešili vysokú mieru korupcie. Pani Zaborská predloží niekoľko pozmeňovacích návrhov a teší sa na konštruktívny dialog so spravodajcami, tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Okay, thank you very much. Um, does the com- I, I have a question actually, maybe, maybe I could ask. It relates to what... Mám otázku, ktorá sa týka predchádzajúcich bodov. Týka sa najmä nasledujúcich krokov z hľadiska justičnej spolupráce. Vidím v AFETe, správe AFET, e, sú to otázky, ktoré sa týkajú toho ľudia, ktorí spáchali hrôzy, trestné činy, ťažké zločiny v nedávnom období v Iráku. E, komisia je tu tiež. Keď hovoríme o partnerstve s Irakom, keď sme predtým hovorili predchádzajúci rečník hovoril o vojnách na Balkáne a čo sa udialo po týchto vojnách. My sme urobili podmienku našeho nového partnerstva s týmito krajinami, aby ľudia boli privedení k spravodlivosti. Aby nemali, nemala by existovať beztrestnosť pri takýchto flagrantných porušovaniach ľudských práv. Teraz mám otázku, či pri vzťahu s Irakom je nejaká diskusia o tom, že tí, ktorí spáchali takéto zločiny proti ľudskosti, či to bude brané do uvahy. Podrám sa na komisiu. Neviem, či komisia chce k tomu niečo povedať. A chce zareagovať na túto otázku. Neviem, kto je tu za komisiu. Ak nechcete, tak to necháme na spravodajcovi. Nech sa páči, Pávo. A na tento aspekt je súčasťou návrhu správy výboru AFED. Ja som sa sústredil na humanitárne a rozvojové otázky. Takže mňa by tiež zaujímala odpoveď na vašu otázku. Možno mm, niekto z komisie by nám mohol niečo povedať. No, som povedal, v minulosti išlo závažné porušovanie ľudských práv v Iraku počas okupácie Daesh. Boli tu výťazky v Sacharovej cene. Boli zásilnené. Jedna podala meno páchateľa v parlamente, nám no povedala, že keď bude obnovený mier, keď krajina, vláda obnoví kontrolu, čo sa stane s týmito páchateľmi, či no budú postavení pred spravodlivosť, no a zaujíma, či áno alebo nie, či sa zaoberáte týmito otázkami. Bolo to dôležitou témou v prípade balkánskeho konfliktu, ak neviete, Môžem vás požiadať o odpoveď neskôr, a to je dôležitá otázka. Dnešná výbor Jafed alebo druhá sú preto vhodnejšie, ale nemôžeme sa tak predniesť, preniesť alebo pozniesť na to, čo sa deje v týchto krajinách. Komisia, nech sa páči, predstavte sa prosím. Áno, dobrý deň, Roberto Storáči predseda pracovnej skupiny Rady pre Blízky východ, tak mám, alebo sedím povedzme na dvoch stoličkách, som predstaviteľ SVČ, ale predseda tiež pracovnej skupine. No prepačte, že nepoznám detaily aktivít, vykonávame na podporu, ale môžem povedať, že z perspektívy stratégie pre Irak Európskej únie, na spoločnom oznámení zväčšia Európskej komisii Rady a parlamentu a k záverom rady prijatým v januári 2018 otázka zodpovednosti a prechodnej spravodlivosti je jedno z priorít. Bolo to no to dôležitú úlohu diskusie na strane no, um, Zväčšie štáty súhlasia s tým, že treba páchateľov postaviť pred spravodlivosť, zaistiť, eh, aby nesli zodpovednosť za eh, činy, ktoré spáchal Daesh, ale nie to len otázka postavenia Daesh pred spravodlivosť, ale tiež dôležité zaistiť spravodlivý proces, ako na to, aby sme sa vyhli nejakým odplatám, pomstám, odsudenia, ktoré nebudú výsledkom spravodlivého procesu so všetkými zárukami. No, sú, je tu uh, eh, kamiera nespravodlivosti, hlavne medzi sunnickou populáciou, a teda je tu riziko pomsty. No a dôležité, aby SVČ mm, činné mm, poskytuje viaceré informácie, z politického hľadiska eh, je veľmi dôležitá potreba zajistiť eh, spravodlivý proces. Na to musíme neustále poukazovať a oprávať pozornosti račanov. Eh, si viete, že som že sa objavili správy o násilnostiach a pomstách hlavne v niektorých provinciách. No a to SVČ berie veľmi vážne. No a rada, lebo za radu môžem povedať, že keď SVČ príde na pracovnú skupinu, keď sa hovorí o otázku z politického hľadiska, tak eh, členské štát, členským štátom veľmi záleží na slovení týchto vecí. Áno, ale v tom konkrétnom prípade, ktorý som uviedla, to neboli bojovníci Daesh. V tomto prípade si myslím, že to bol riaditeľ štátnej nemocnice, že boli tu ľudia, ktorí počas režimu Daeš konávali alebo páchali trestné činy. No a otázka, ako to s tým vysporiadáte, ste náročná. No, nesmieme zabúdať na to, Možno by si to mohli si overiť. Neviem, čo by sme mali robiť, ale v každom prípade sa treba zaoberať týmito vecami. No, viem, že ženy, ktorých sa to týka, chcú spravodlivosť. Oni uviedli konkrétne meno, pretože sú, chcú spravodlivosť. Viem, že mnohí ľudia sa nevrátia do Iraku, pretože sa nebudú cítiť bezpečne. Dobre, ďakujem pekne. Pávo, chceli by ste niečo ešte dodať? Nie. Dobre. Lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 2.5.12.00. Mám tu žiadosť, že ak kvôli načasovaniu hm, správy AFED chcete predložiť pozmeňujúce návrhy, tak prosím po anglicky, aby sme na ďalšom zasadnutí 16. maja mohli o tom hlasovať. Ďakujem pekne. predtým som počul, že Devko nechcel nič dodať, ale teraz vidím, že áno. Chcete niečo povedať? Áno, len pár slov. Chcel by som uviesť, že reforma justície a systému spravodlivosti sú súčasťou nášho pravidelného dialógu s e, príslušnými orgánmi. Zaoberáme sa týmto aspektom, aby sme zaistili aj návrat miliónov vnútorne vysídlených a presídlených osôb a zaistenie toho, aby zodpovedné, zodpovedné osoby, páchatelia boli postavené to orgány spravodlivosti. Je to tiež súčasťou našej pravidelnej spolupráce. To je podpora vlády, aby príjmala kroky na reformu verejnej správy, vrátanie súdnictva. My sa zaoberáme konkrétnymi opatreniami zameranými na ľudí, na obete, násilia. A rovnako sa zaoberáme s mierovaním, sociálnou kohéziou a tiež citlivými otázkami ako integráciou bojovníkov do spoločnosti. Tým sa bude treba zaoberať v nadchádzajúcich rokoch. Súčasne treba však zaistiť, aby to zmierenie priamo na mieste bolo reálnou záležitosťou, pretože to je dôležité pre ďalší rozvoj ira- irackej spoločnosti po roku konfliktu. Dobre, dúfajme, že sa nám podarí nastali spravodlivosť. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Bod 9. Máme problém, čakáme eh, ľudí zo SEPSu, aby hovorili o trastových fondoch. A potom máme dva body o misiách o trastových fondov. Čiže jedna je o Stredoafrickej republike, jedna o Senegale, takže navrhujem 20 minútovú prestávku do 17.00, pretože rečníci tu zatiaľ nie sú, je minúta. Chcete hovoriť o Senegale teraz? No dobré. Prepačte, predsednička. Mohli by sme hovoriť o našich delegáciách, pretože ja po potom prídu a budú hovoriť o trastových fondoch, možno môžeme položiť otázky. Dobre, takže začneme. To som vedieť, aby kolegovia, ktorí boli na misii, vedeli, že začíname skôr. Tak začneme s Senegalom. Že Bogdan, na ste boli v Senegale, ale bodu 11. Takže najskôr bod 11, potom bod 10. Správa z ad delegácie do Senegalu, kde si zaobrali hlavne implementáciou trastového fondu. Áno, ďakujem pekne. Pani predsednička, naša misia do Senegalu vo februári tohto roku sa mala uskutočniť pôvodne vo februári 2017, ale bolo to dvakrát odložené z rôznych dôvodov, no a uskutočnilo sa to 13. a 16. februára tohto roka. Niektorí kolegovia boli členom našej delegácii a cieľom bolo skúmať implementáciu vykonávanie a použitie trastových fondov pre Afriku a hlavne eh, v Senegali v súlade s uznesením Európskeho parlamentu v septembrom 2016. Eh, Trastový fondo eh, sa zoberá implementáciu rozvoj pomoci a správdacom bol na škole Korál. Za dva dní, dva a pol dňa, program delegácie bol taký, že stretíme sa s predstaviteľmi miestnych orgánov vlády Tambakunda, s inými to, s ministrom hospodárstva, rozvojových agentúr, ktoré implementujú projekty financovaných strastových fondov z Luxemburska, z MVOčiek a miestnymi podnikateľmi a obyvateľmi, ktoré zodpovedajú za Centrum pre zhromažďovanie údajov o migrantoch z Tambakanda a komunikačným centrom migrantami z regiónu Guadíry, vrátane žien a s niektorými veľvyslancami členských krajín, ktoré sú akreditované v Senegali a samozrejme aj s celým, s celou, s všetkými predstaviteľmi e, delegácie v Dakari. Oni nás sprevádzali počas celej delegácie, teda počas celej misie. Čo vieme, Senegal má dlhú tradíciu, že to je krajina pôvodu migrantov, hlavne do EÚ. 50 miliónov obyvateľov má, má Senegal, 45 milióny žijú v zahraničí a polovica z toho v EÚ. Ehm, veľa Senegalčanov sa do EÚ dostáva cez Stredozemné more, cez Líbiu a ich číslo narastá. Hovoríme o desiatkách tisícov ľudí, ktorí prekročili a vydali sa na túto cestu v roku 2016 a samozrejme sa to porovnávať so Sýriou, Afganistanom alebo s Nigeriou, možno to nie je až tak veľa, ale ako som povedal, a tieto tradičné migračné krajiny musia ostať našej pozornosti Senegal je veľmi konštruktívny v rámci dialogu o migrácii z EÚ, avšak eh, možno neurobili všetky veci, ktoré boli nevyhnutné, hlavne z pohľadu o EÚ, eh, e riešenie readmisie, konkrétne k trastovému fondu. Tak eh, hovoríme o týchto troch regiónoch, Sahel, krajina jazier a Afrického rohu, tak Senegal je súčasťou týchto regiónov. No a financovanie z EDF a financovanie z Európskeho trastového fondu nie je až také, alebo teda veľ, veľké, je to 3,3 miliardy eur, e, financovanie hlavne z EÚ a z členských, zo strany členských štátov EÚ a iných donorov. A február 2018 146 programov vo schválených v celkovej výške 2,4 miliardy eur. Z hlavné oblasti dôrazy sú hlavné línie, riadenie migrácie a bezpečnosť. Hlavnými zistiami misie bolo, či cieľom bolo poskytnúť delegácii DV z príležitosti vidieť práve na mieste, ako sa formujú a implementujú trastové fondy na to, aby si riešili hlavné príčiny migrácie, hlavne skontrolovať, či trastový fond financoval programy v Senegale a či fungujú správne, aby sme videli, čo sa dá zlepšiť a, a či nie je potrebný iný prístup. Stretnutia s predstaviteľmi s jasným zameraním na implementáciu programov na podporu zamestnanosti a odbornej prípravy lokálnej, hlavne pre mladých regióni, ktoré tradične tvára hlavný prítok migrantov EÚ, eh, e Líby, ale aj do susedných krajín a do Karov. To je najrozvinutejšie mesto tejto krajiny. Zaujímavé bolo stretnutie s bývalými migrantami, čiže navrátilcami z regionu Gaudíry, ktorí sa dostali do Tambakunda, aby sa stretli s našou delegáciou. Je tu vieslo mnohých migrantov, čo sa stalo na ceste do Líbie a potom späť. No a ukázali nám ochotu vrátiť sa do krajiny, Daj si prácu, dovoláte eh, vrátiť sa späť do regiónu, z ktorého prichádzajú. Návšteva Centra pre zhromažďovou údajov, údajov o migrantoch a cest, e, migrantských eh, trasách veľmi užitočné. Hlavne naši partnery Senegalu a EU museli uznať, že čas noci, nech si to určite kontrola je jednoduché pre migrantov a pašerákov a prevádzačov ostať nepozorovaní. Zistili sme, že žiadne podporné systémy e, nie sú zavedené pre maloletých migrantov. E, my sme boli spokojní s informáciami a vstupmi, ktoré sme dostali od senegalských predstaviteľov a podnikateľov, s ktorými sme sa stretli. No a v Tambakunde stretli s predstaviteľmi iných firiem, avšak nie je úplne jasné, že navštívený podnik Global Enterprise dostáva podporu EU z Trastového fondu, alebo bude dostávať e, v budúcnosti. Je dobre vidieť, ako fungujú na lokálnej úrovni no, e, návšteva vzdelávacieho centra ukázala hlavne mládeže v Senegalu aj v tých najvzdelanejších častiach, ktoré najviac trpia s migráciou. Konsolidované čísla však o počte a miere absolventov, úspešných absolventov, ktorí si našli prácu alebo vytvorili nejaké pracovné miesta, tieto čísla neboli dostupné. Zástupcovia EÚ v Dakare a rozvojové agentúry, predstaviteľ z Luxemburska, Francúzska, poskytli skutočne relevantné a presné informácie o projektu financovaní z Európskeho trastového fondu. To bolo veľmi kvalitné, dobré zasadnutie, na ktorom sme získali konkrétne informácie. Vedúci než delegácie EÚ e, veľvyslanec sa zúčastňoval e, na návštevách a prehliadkách e, priamo na mieste. A bolo veľmi dobré, že ambasádor chodil s nami, ktorý nám pomohol v mnohých situáciách a mohol nám prekonať prekážky kontaktov s senegalskými orgánmi. A na záver vám veľmi poďakujem a chcel by som poďakovať našim zamestnancom, ktorí všetko dobre zorganizovali a my sme získali veľmi dobré informácie a spoznali sme pozitívnu a negatívnu stránku Trastového fondu. Nevidím tu kolegov z delegácie, to je škoda. Bolo to však veľmi zaujímavé a konečne sa nám podarilo usporiadať túto misiu. Videli sme to prepojenie medzi odbornou prípravou, eh, vidíme, mnohí sa vracajú aj domov, ale eh, často nemajú možnosť vrátiť sa z Líbie alebo zo stredomorských krajín na európskej strane, ale ak sa vrátia, tak sa pájajú a tento projekt ako Business Global, ktorý sa zaoberá eh, potravinovou bezpečnosťou, No, je, vytvárajú sa možnosti pre deti, Centrum odbornej prípravy, možnosť hľadať si prácu, otvoriť vlastné, vlastné firmy, vytvárať pracovné miesta v tomto regióne. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, Bohna. Hovorili sme, že tieto dva body budú e, v závere. Tak sme to zmenili. Snáď z DG Devkom by chceli povedať niekoľko slov. Ja budem potom hovoriť o Stredoafrickej republike, Tak potom ako si vypočujeme ten uh, základný prejav tej zrealizovanej štúdii. Um, merci pour la... Ďakujem veľmi pekne za túto misiu a za túto správu, všeobecne veľmi pozitívnu vám um, poslancov. No a um, čo môžeme povedať k trastovému fondu, že sme využili uh, všetky dimenzie Takže podpora e, vytvárania pracovných miest a odborná príprava tiež pôvodné obyvateľstvo. To znamená v, v krajine pôvodu migrantov, ale tiež teda možnosti pre ľudí, ktorí sa vrátili, či už z Líbie alebo, e, alebo Európy. Takže som nám povedal, že to funguje. Jeden z dôvodov úspechu Senegalu v tomto projekte je, že sme zlepšili už existujúce pro, eh, projekty. Čiže nie všetky projekty sú nové. A agentúry Európskej únie eh, eh, spolupracujeme a zlepšili sme už existujúce projekty pomocou trastových fond, fondov zacielených na miestne obyvateľstvo. Takže to je veľký prínos trastových fondov. Dôležité bolo tiež zlepšiť potravinovú bezpečnosť v citlivých, citlivých zónach a regiónoch. Zvýšenie odolnosti, čo je dôležité pre rozvojovú pomoc, je rovnako dôležité pre miestne obyvateľstvo, ktoré eh, výjsť. Eh, podarilo sa nám v rámci zlepšenia odolnosti zacieliť sa na zraniteľnej časti obyvateľstva. A tretia pozitívna oblasť trastového fondu a hovorí o tom aj mm, predstaviteľ delegácie, to je šíriť informácie o migrácii, šíriť osvetu eh, medzi obyvateľstvom, Eh, ktorí chcú migrovať, eh, rovnako zabezpečenie eh, znovu integrácie, no a na záver zlepšiť kapacity vlády, kontrolovať svoje územie, ktorý sme projekty zamerané na občianskú spoločnosť, biometriu, národnú identitu, čo je samozrejme veľmi dôležité, aby sme dokázali lepšie, aby dokázali teda vláda lepšie kontrolovať územie, no a Eh, Garci, skupina pre rýchlu, pre nasadenie pomoci, znamená na bezpečnosť, boj proti terorizmu, boj proti prevádzačstvu. No a všetky osoby, a myslím, že a, eh, poslanci sa stretli s migrantami z Líbie, počuli si svedectvá, všetky hovoria o zneužívaní ľudských bytostí v Líbii, a je veľmi dôležité bojovať proti prevádzačstvu, proti prevádzačom, z ktorí sú západní Afričania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Myslím si, že lekcie z tejto misie sa môžu premietnúť do našej diskusie o transfondoch. Môžeme to spraviť aj s novým programovaním. Máme tie nové programy EÚ. že v tom zmysle, ako majú fungovať tieto transfondy. Ja si myslím, že by sme sa mali sústreďovať na to, ako vytvoriť komunikačnú platformu teda členských krajín a komisie, pretože ja si myslím, tie problémy, ktoré máme, sa nám budú vrácať Otázka znie, ako interpretovať, kto sa bude v skutku vracať. Ľudia sú radi, že majú možnosť e, prístupu k pôde, teda tie jednotlivé fungujúce orgány v prvom rade majú prístup potravin, aby si sami mohli niečo vyrobiť. Ja som počul o, tom, o tomto úsilí, o tej dimenzii a skúsenosti sú naozaj negatívne, pokiaľ ide o E, obchodníkov s ľuďmi, mnohí nemajú vôbec informácie, s kým môžem hovoriť, ako získať informácie, ako sa môžem vrátiť späť do mojej krajiny. Čiže dalo sa hovoriť o dramatických skúsenostiach, ako e, e, žena s dieťaťom, ktorá bola v Líbii. Ja som hovoril o, hovorili sme teda o zhromažďovaní údajov, o digitalizácii, o ľudí, ktorí nás požiadali ktorí sú teda nešťastní v Európe a vracajú sa, ale nemajú tú možnosť. A to je škoda, pretože e, je to e, škoda teda poslať, e, poslať celú rodinu do Európy. Niekedy to nie sú naozaj veľmi šťastné príbehy. Títo ľudia sú nešťastní, že sú tu a chcú sa vrátiť. A to je teda globálna záležitosť tieto logál, lokálne spoločenstva netvoria iba Senegalčania, ale sú napríklad z, Binej, z Bissau a podobne, čiže um, e, pracujú na veľkom projekte a e, majú teda tu ten program potravinovej bezpečnosti. Čiže mali by sme pouvažovať o tých ľuďoch, ktorí sú tu ilegálne, chcú sa vrátiť. No iste, keď e, vaša rodina dá veľa, teda tá rodina dala veľa peňazí na to, aby sa niekto dostal tu do Európy. No tak potom je tu aj otázka toho, ako podporovať e, e, svoju rodinu Heleny. Hovoríme teraz o Senegale. Začali sme skôr. Chceš niečo dodať? Chceš dodať niečo o tých skúsenostiach zo Senegalu? Môžeš sa ujať slova teraz, ak chceš. Bola to zaujímavá cesta. Žiaľ, som si nemohla vypočuť pána Ventu, ale e, v Afete sa diskutovalo o Cypre, tak iste chápete, že som tam chcela byť prítomná Senegal. No už tieto skúsenosti boli pre nás veľmi cenné. Osobitne sme posudzovali činnosti mimovládnych organizácií, stretli sme sa s nimi, neviem, či o tom hovoril pán Venta. No, boli tu isté otázniky, či naozaj pracujeme v tom správnom prístupe nie všetky prostriedky sa naozaj dostanú k príjemcom, teda tak, aby sa napomohlo rozvo- rozvoju, že vytvárajú podmienky na zlepšenie kvality života. Takže naozaj sme videli obdivodné veci konkrétne napríklad malé podniky s minimálnymi nákladmi dokážu byť konkurencieschopní, dokonca keď sa to porovná s európskymi výrobkami, keď je v skutku dobrá vôľa a keď e, sú správne investície, tak sa dá veľa urobiť. Čiže je tu tá potreba prijatia prostriedkov Európskej únie. Je to naozaj dôležitá téma je to veľmi dôležité. No, ukázalo sa, že je to krajina, ktorá neprestane fungovať, takže práve e, na severovýchode existujú také mm, aktivity, že teda ľudia z, zo subsáhary e, sa presúvajú do Stredomoria, mimo Dakaru. Je to veľmi e, dobré svedectvo toho, čo sa dnes deje v Senegále. Ďakujem veľmi pekne. Budeme hovoriť o transfondovom vo všeobecnosti, takže o skúsenostiach z, vasi, z vašich služobných ciest môžeme ešte prediskutovať ďalej. Takže a opúšťame bod 11 bod 10, to je potom misia do do Stredoafrickej republiky. Frank Engel tu dnes nie je, tak so mnou bol ešte kolega Neuser, potom, ako budem prezentovať túto správu o Africkej, o Stredoafrickej republike, prejdeme ku e, správe o trust fondov. Je to veľmi dobrý sumár, ktorý máte pred sebou, teda o histórii krajine. Má pán Schaufhausen kópiu bolo by dobre, keby ste to mali k dispozícii. Chcela som, aby ste naozaj to mali všetci k dispozícii. Dajte prosím kópiu pánovi Schaufhausenovi. Takže informácia o histórii krajiny, ktorá je jedna z najchudobnejších krajín na svete. Teda môj dojem bol taký, že je to krajina, e, ktorá má tú už históriu nedostatočných investícií, nedostatočného rozvoja. No, že to súvisí s e, samotnou históriou krajiny. Je to krajina, e, v ktorej e, sú a boli pokusy vrátiť do tejto krajiny mier a medzinárodné spoločenstvo veľmi veľa investovalo do teda Stredoafrickej republiky, ale stále sú tam nesmierne veľké ťažkosti. Máte program nášho absolvovaného programu, mali sme stretnutia na najvyššej úrovni, stretli sme sa s prezidentom, s premiérom, e, stretli sme sa s členmi parlamentu, ďalej stretli sme sa s arcibiskupom, stretli sme sa s mladými ľuďmi, Stretli sme sa s humanitárnymi partnermi v jednotlivých organizáciách, no a spravili sme si ob, obraz o aktéroch, teda ľudia sa naozaj veľmi snažia, aby krajina bola schopná e, m, využiť e, mier, e, ktorý sa im ponúka. No a pokiaľ ide o túto vec, je dôležité aby sa ľudia e, e, zbavili e, chudoby. Máme Trust fund, ktorý sme vytvorili pre Stredoafrickú republiku. Je to Beku fond, No a každého, ktoré sme vlastne stretli v hlavnom meste, to bolo jediné miesto, kde sme mohli ísť, pretože nie je dostatočná bezpečnosť v tejto krajine. Nemohli sme sa pohnúť mimo hlavného mesta. V hlavnom meste sme sa stretli so ženskými organizáciami, potom sa stretli s vnútorne vysídlenými E, občanmi, no ale každý vedel, že takýto Beku fond e, existuje. Tento Beku fond je relatívne e, valý. Čiže všetko, čo EU robí, sa vzťahuje na Beku fond. Čiže to je ten osobitný fond. Bez tejto pomoci naša krajina sa nemôže pohnúť. To boli slova, ktoré sme počuli a pokiaľ ide o politikov, stretli sme sa s prezidentom, ktorý má dobrú e, volu, podporuje ho e, národ demokratickým spôsobom ho zvolili. Navštívili sme parlament, zdá sa, že parlament sa naozaj snaží, aby krajina napredovala napredovala, ale je tu chybajúci dialog medzi parlamentom a prezidentom. Občania chcú spolupracovať s našimi poslancami, teda o tom, ako majú fungovať ako legislatívny orgán ako má fungovať parlament, to je niečo, čo by sme e, mali využiť v budúcnosti No a pokiaľ ide o humanitárnych aktérov, najvyšším, najväčším problémom bezpečnosť je veľmi ťažké dostať sa, pohnúť sa e, z hlavného mesta. Jedným, jednou z hlavných, jednou z hlavných požiadaviek bola bezpečnosť krajiny. Európska únia je zapojená do financovania vzdelávacej misie spolu e, s množstvom E, ďalších krajín mimo EÚ. My sme videli e, teda to vzdelávanie vojakov Stredoafrickej republiky, no ale sme videli aj isté obmedzenia v tom, ako Európska únia podporuje bezpečnosť. E, Norbert sa vrátil, boli sme spolu v Stredoafrickej republike, no podporujeme armádu, ale táto armáda napríklad nemá jednotnú uniformu. Niektorí mali napríklad portugalské uniformy, niektorí mali italianské uniformy, čiže nie sú tam jednotné e, uniformy, čiže nemajú náležité, e, náležitú výstroj. Ja si myslím, že to boli dôležité otázky pre náš výbor. Keď chcete trénovať alebo vzdelávať e, armádu, tak je dôležité bojovať proti bandám a preto armáda musí byť ozbrojená, takže Európska únia nevie vyzbrojiť e, túto armádu, keďže je tu mandát OSN, ktoré e, poskytuje zbranie pre jednotky Stretoafrickej republike No, nie som si celkom istá, pokiaľ ide Stredoafrickú republiku. V tom dobre, že tu je kolega Engel, možno porozpráva troška viac o tom. Takže musíme to zvážiť pri našich vlastných nástrojoch, teda v tom zmysle, ako by to bolo s novými nástrojmi pre bezpečnosť. Musíme mať programy, ktoré majú zmysel. Keď meníme armádu, tak musíme mať možnosti financovať náležitým spôsobom armádu, aby, aby mohla fungovať Takže sú tu medzinárodné investície v Stredoafrickej republike. Je to veľmi komplikované prostredie, v ktorom sa teda má e, konať. E, e predstavitelia DEVKO veľmi e, vedia, že nemôžu príjmať návštevy Existuje celý rad praktických otázok, e, s ktorými sú ľudia konfrontovaní teda počas e, teda tej náročnej e, situácie. Budeme musieť poskytovať väčšiu podporu v tejto situácii. Tu celý rad otázok, ktoré sme videli napríklad pri sledovaní našej misie. Čiže bude potrebná väčšia podpora parlamentu, teda národného zhromaždenia, jednotlivým členom národného zhromaždenia. Niektorí sa rozhodli vrátiť do svojej krajiny, pretože chcú, aby sa krajina pohla k demokracii. No a druhá vec e, sa týkala mandátu, mandátu pre tú vzdelávaciu misiu EU. Ja sa názdávam, že jednou myšlienkou bolo mať e, spoločné strednutie zo SEDE, ako ja som povedal, pri praktických otázkach je dôležité podporiť e, túto misiu. Musím povedať, životné podmienky zamestnancov, ľudí, ktorí posielame na túto vzdelávaciu misiu sú ozaj e, chábe musia dávať pozor, že sú naozaj tieto životné podmienky zlé. No možno, že diskusia, keď sa pozrieme tí, ktorí sú aktívni v, e, v ECP, možno e, by o tom e, mohli e, pohovoriť v národnom zhromaždení Jednou zo sťažností bola otázka e, okolitých krajín. Možno by to bolo niečo, čo by sa mohlo stať ďalším predmetom. Ďalšia požiadavka na mieste sa týkala e, viditeľnej veľkosti poskytovanej e, pomoci. Ja dúfam, že sa stretneme čoskoro s Federikou Mogherini. Hádam sa s ňou budeme môcť stretnúť je treba podporiť túto krajinu teraz zo strany či už Federiky Mogherini alebo celej komisie, aby sa zabezpečilo, aby, aby fungoval e, dobre poskytovateľ finančných prostriedkov. Táto krajina, táto krajina je ešte stále krajinou, kde nepozorujeme taký pokrok, aký by sme si želali bolo, bolo to veľmi ťažké zorganizovať túto návštevu, takže delegácia funguje za veľmi ťažkých podmienok. Kolega Schaffhausen veľ, vie veľmi veľa o Stredoafrickej republike a možno Norbert by mohol niečo do, dodať. Ďakujem všetkým, ktorí umožnili túto našu misiu, pán Schaffhausen a potom Norbert. Merci Madame la, la Présidente. Effectivement, euh, j'ai passé euh, dans ce pays... Euh, Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, som 4 misie strávil v tejto krajine od decembra spolu väčší počet dní. Musím povedať, že je to krajina, v ktorej sa kumulujú všetky ťažkosti. Všetky ťažkosti všetkého druhu budem sa vedovať trom bodom. Bezpečnosť, rozvoj a dynamika regiónu. Pokiaľ ide o bezpečný vývoj, bezpečnosť, v rámci operácií sme, e, myslím, že môžem povedať, e, sa stretli s mnohými vojakmi a personálom, ktorý je zodpovedný vojenským personálom, ale ako ste povedali, neboli dostatočne vybavení, nemali zbranie, nemali dokonca ani kasárne pribavené, kde by mohli prebývať, čiže armáda alebo personál, ktorý sme školili, napriek tomu, že mali dobrú vôľu, e, boli, veľmi, boli vo veľmi ťažkej situácii, čiže musíme e, túto e, toto prehodnotiť. Bezpečnostné a vojenské aspekty na druhej strane, tu myslím, že musíme prijať holistický prístup. EÚ míňa asi miliardu eur pre zlepšenie efektívnosti, pretože sú tam v Bangui stále isté štvrte, ktoré sú v zlých rukách. To, čo my by sme potrebovali, sú mobilné jednotky, možno dve, tri. To sme urobili s Rusmi, Američanmi a francúzským generálom. Čiže to, čo sme my potrebovali, bola mobi, mobilná jednotka 850 ľudí, aby sme zaistili bezpečnosť. Pokiaľ nezohľadnite, nezoberiete zbranie, celkové náklady boli 600 miliónov eur a ročné náklady Eh, boli 20 miliónov za pomoci najlepších špecialistov. Takže myslím, musíme rozmýšľať nad tým, čo míňa OSN a čo by mohli zvládnuť tri mocnosti Rusko, USA a Francúzsko. A oni hovoria, že ak by sme mali 850 vojakov v rámci tejto mobilnej jednotky, tak potrebujeme 3 až 4 možno, aby sme pokryli celú krajinu. V tom prípade by sme mali byť schopní zajistiť absolútnu bezpečnosť. E, toto sú profesionálni vojaci a dôstojníci, ktorí majú skúsenosti, oni sami to hovoria. Takže otázka, ktorá prichádza je, prečo to neriadíme, prečo to nerobíme, pretože máme zviazané ruky procedúrami, postupmi, ktoré to neumožňujú. Máme tu OSN, E, Stredoafrickú republiku, Mali. Musíme analyzovať, prečo čelíme takýmto situáciám a prečo sa nám nedarí tú situáciu zvrátiť. Tieto tri krajiny by to mohli skoordinovať a vojaci nám povedia, akým spôsobom to urobiť, za akých nákladov. A my to nerobíme. A druhá otázka, Beku Fond. Boli ste tam dva dní, ja som strávil 15 dní v tejto krajine. A pokiaľ ide o dvor auditorov, počuli sme, čo povedal Európsky eh, dvor auditorov eh, k tomuto fondu. Povedajú, že štát, povedali, že štát musí byť zapojený do toho. Nie je tomu tak, dokonca aj keď vám hovoria opak. Stretli sme sa tiež eh, s prezidentom, premiérom, s rôznymi ministrami, vrátane ministra, eh, ministra obrany. 15 hodín som strávil s ministrom obrany, ale tento Beku fond nie je pre, určený pre tieto prostriedky, pomáha rozvojovým agentúram, ale štát do toho nie je zapojený. Poviem to opäť a budem to opakovať opäť a opäť. Nemôžete mať rozvoj bez, pod, vy, rozvoj bez podpory vlády Vláda nie je zahrnutá do toho beku fondu, takže ja navrhujem, aby sme prijali, a bolo mi povedané, že to nie je možné, pán Monservisi mi povedal, že to je možné a tá zodpovedná pani povedala, že to nie je možné, takže podarilo sa mi zmobilizovať 100 miliónov eur súkromných prostriedkov spolu s verejnými prostriedkami, ale nebude to fungovať. Nepôjdem tam, pretože e, situácia sa dostala do slepej uličky. Nemôžeme mať verejné i súkromné prostriedky týmto spôsobom, pretože tieto spoločnosti, ktoré sa chceli zapojiť, povedali nie, pretože tam nie je bezpečnosť a pokiaľ v Bangvine nebude bezpečnosť, tak to nebude fungovať. Musíme sa uistiť, že Beku Fund funguje nielen so štátom, ale tiež sa musíme uistiť, že Stredoafrická republika bude zapojená z hľadiska manažmentu organizácie. Prezident republiky prevzal svoje zodpovednosti a povedal mi, že je ochotný ustanoviť ad hoc komisiu, ktorá bude zahrňať všetkých partnerov oblasti rozvoja. To sa môže urobiť transparentne, ale žiaľ Európska komisia nám hovorí, že to nie je možné, ale to rozvojový riaditeľ sa zdá, že je flexibilnejší je tiež v tejto komisii, takže chcem pochopiť, čo sa deje. Po tretie, nemôže byť bezpečnosť, pokiaľ nemáme istú regionálnu dynamiku. To znamená, čo robíme preto, aby sme prišli z aby sme túto dynamiku zintenzívnili, túto regionálnu dynamiku. Čo robíme s Kamerunom? Čo robíme s DRC? Čiže potrebujeme celkový prístup k bezpečnosti a rozvoja. Nemali by sme príspevky e, alokovať tak, aby sme sa uistili, že tu budeme mať túto regionálnu dynamiku. Videli sme to na pobreží Slonoviny a v západnej Afrike. Tam to ide celkom dobre, ale žiaľ nemáme takéto regionálne hnutie, takéto hnutia v Strednej Afrike. Stretol som sa s politikom, už si nespomínam jeho meno, ale on mi povedal, že je úplná stagnácia a neexistuje tu takýto okamih ja som, cítim sa pesimisticky, pani predsednička, cítim pesimizmus, pretože to, čo nastalo, to som predvídal už. E, v decembri som hovoril, že bezpečnostná situácia sa zhorší a zhoršuje sa. Nemali sme správne nástroje a znamená to, že aj keď riaditeľ pre rozvoj mi povedal a mali sme video, ktoré som vám ukázal orgánom, že môžu byť štrukturálne fondy spolu s vládou, napriek tomu nie je hodná implementácia, pokiaľ nie je správna implementácia, všetky projekty, ktoré sa pripravia s vládou, fungovať nebudú, pretože verejné prostriedky môžu viesť k súkromným, ale nič z toho sa nepodarí, pretože keď hovoríme o elektrifikácii, bytunkoch, Nemôžete to urobiť bez e, prostriedkov. Ja to nemôžem postaviť, ako to bude fungovať, pokiaľ nie, to nebude ziskové. Ako to bude fungovať, pokiaľ tam nie je bezpečnosť. Ako som povedal, neexistuje takýto e, v regióne takáto snaha a to je zásadné i z hľadiska bezpečnosti. Na misii sme sa stretli s bezpečnostným predstaviteľom Kamerunu On mi povedal, že neexistuje žiaden regionálny, žiaden bezpečnostný bod zlomu. Čiže čo sa deje 400 500 kilometrov ďalej, mu to musíte rozmýšľať nad tým, čo sa deje v širšom regióne. Ospravedlím sa, že dlho hovorím, ale cítim skutočne veľké zúfalstvo a napriek tomu, že venujem, e, sa do toho vkladám celý a dúfam, že sa nám riešenie podarí e, nájsť. Ďakujem pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Komisie dáme slovo o chvíľu. Nesmieme zabudnúť, existuje BQ fond a EDF fond, ktoré sú pos- podpísané s vládou a myslím, že je tu problémy s vládou v tejto krajine, pokiaľ tie uč- ten EDF je oveľa väčší, to je o základných verejných službách Komisia dostane slovo. Zmenili sme poradie bodov. Takže nie sme si istí, či budeme tu mať ľudí z komisie, ale Norbert Noyes bol tiež so mnou, ten by možno niečo rád doplnil. Možno by som len doplnil pár bodov, ktoré mi prišli na um. Ja som ešte nikdy nebol v krajine, kde z... deštrukcia v hlavnom meste nepokojmi občianskou vojnou e, bola tak veľká a tak viditeľná. Sú tu zlepšenia mimovládne organizácie aj OSN pre tisíce ľudí situáciu výrazne zlepšili napriek tomu. Všetko stojí a padá s bezpečnosťou. To pán Schaffhauser povedal už úplne jasne. Bez bezpečnosti neexistuje žiaden rozvoj. A bezpečnosť a ten rozvoj je len zabezpečený len v hlavnom meste, respektíve častiach hlavného mesta. Ako je to možné zlepšiť? Akú úlohu musia zohrávať e, Spojené národy? Silnejšie? Aké úlohy? Možno z OSN na Francúzsko a ďalším angažovaným členským štátom treba dať, to nechcem ja, to si netrúfam posudzovať. Pokiaľ ide o, o rozpočtovú podporu, to, to, tam boli odpovede jasné. Bez rozpočtovej podpory nebude už vôbec žiaden štát. Tá štruktúra je tak krehká, že to potrebujú, aby ten štát viac menej sa podarilo udržať s vládou, a parlamentom. Pokiaľ ide o školiacu misiu, o tréningovú misiu, myslím, že Linda povedala to podstatné, je hrozivé vidieť, ako na jednej strane motivovaní sú školitelia, ktorých tam posielame, ale aké ťažké sú životné podmienky. Je neuveriteľné, že ľudia tam tak veľa, čo ľudia vydržia pri týchto školiacich misiách a i naopak, tí, ktorí sú školení alebo trénovaní v Strednej Afrike sú vysoko, vysoko motivovaní, ale nástroje, ktoré majú, sú viac ako len skromné. Videli sme jedno cvičenie, pri ktorom, pri ktorom sa trénoval ústup bez munície bez zbraní, vyzeralo to ako detská hra. Napriek tomu boli veľmi motivovaní títo ľudia, takže v rámci týchto misií sa musíme postarať o to, aby potrebné prostriedky boli k dispozícii pri eh, takýchto eh, tréningoch. A prekvapujúce pre nás bolo, že Rusko, ktoré v celej tej strednej Afrike bolo doposiaľ málo prítomné, je tu zrazu a a chce vybaviť armádu zbraniami. Čo ste povedali, pán Schaffhauser, to bolo zaujímavé, len celkom som pochopil vašu rolu, akú ste mali e, v Strednej Afrike. Ste tam boli privátne, alebo boli ste tam vyzvaní ste nejaký podnik? Pre nejaký podnik ste robili? Dostali ste úlohu od francúzskej vlády? Toto všetko je veľmi otázne, a môžem vám dať zapravdu, pokiaľ ide o mnoho tých e, obsahových bodov, ale musíte povedať, že koho máte na mysli, keď hovoríte my, kto je za tým a odkiaľ pochádzalo toto vaše angažovanie? Bol som predtým prezidentom e, Európskeho inštitútu pre e, vývoj a pre rozvoj a koordináciu tento inštitút bol e, zapojený do tohto procesu a bolo to ich menej Ďalej som niektoré návštevy urobil aj e, v mene francúzskej vlády a potom som bol súčasťou plánu Svetovej banky. Vidíte to v mojom životopise. E, išiel som do krajiny i s francúzskými predstaviteľmi. Hovorím to veľmi otvorene, takže pracoval som ako, zároveň i ako jednotlivec, súkromná osoba, pretože som presvedčený o tom, že potrebujem niečo urobiť a nový život a nové investície v tejto krajine realizovať. Snažil som sa zhromaždiť e, priateľov z fi- vlasti financií, e, komunita v Emirátoch, kde sú ľudia z rôznych krajín, vrátane európskych krajín ako Francúzsko, ale nie iba Francúzsko, sú tam tiež ľudia z Emirátov, USA, Ázie. Takže som sa snažil všetkých mobilizovať, či by sa nám nepodarilo e, ustanoviť súkromný investičný fond v tejto krajine, ktoré, ktorá čelí množstvu problémov a všetko som to povedal e, riaditeľovi pre rozvoj Hovorili sme o tom, čo by mohlo byť urobené pre súkromné investície a tiež čo potrebujeme z hľadiska verejných fondov, pretože potrebujete oba. Potrebujete verejné fondy, keď chcete, aby súkromné fondy fungovali, ale to podstatné je samozrejme bezpečnosť a rozvoj, to je jedna podmienka. A po druhé sa musíte uistiť, že existujú verejné investície do projektu. Pokiaľ nebudú takéto verejné investície, tak ich nemôžete doplniť súkromnými investíciami Mysleli sme, že to pôjde pomerne rýchlo a teraz musíme prejsť už eh, uzatvoriť eh, tento bod a potom ďalší Týži Devko tu je, sú tu miestnosti, možno chcú zareagovať. Marta Kahuda z Digi Devko, nech sa páči. A potom musíme prejsť k eh, prezentácii k Trust Fondom pre tých kolegov, ktorí prišli neskôr. Chcem povedať, že sme zmenili o porade bodov. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcem len potvrdiť eh, vďaka za vašu misiu, návštevu a zapojenie, angažovanie aj motiváciu. Eh, otázka Trednej Afriky, to víta celá delegácia. My vítame túto správu, ktorá poskytla veľmi dobré informácie rámci kontinuálnej práce EÚ. Tiež si uvedomujeme skutočnosti o pracovníkoch misie, v akých podmienkach tam žijú a buďte si istí, že na komisiu, na komisiu ďalej sa tieto informácie dostanú. Chcem byť len stručná. DJ ko chce niečo povedať? Nie? Dobre, tak dovolte mi povedať, boli nejaké konkrétne body, niektoré, ktoré musíme e, prebrať s Frederikou Mogherini. Dúfame, že, dúfali sme, že sa nám to v maj, marci podarí, tak dúfajme, že e, budeme môcť to s ňou prediskutovať, pretože tu ide o to, aby sme využívali informácie, aby sme sa učili z nich a máme nové programy. Ako som povedala teraz, sa rozpracuje asi nejaký bezpečnostný nástroj, aby sme mohli zaplatiť za uniformy pre vojakov a tak ďalej. Dobre, takže môžeme tým uzatvoriť pod číslo 10 a teraz prejdeme späť, vrátime sa späť k bodu číslo 9 je to myslím. Sú to oba prechádzajúce body k Senegalu a aj tento k Africké Afrike sú spojené s týmto bodom 9. Sú to fondy, Môžem vyzvať e, hosti e, zo Centra štúdií európskych politík o praxi a zodpovednosti v oblasti týchto fondov. Táto štúdia už bola predložená výboru pre rozpočet a kontrolu rozpočtu. Takého do trastového fondu a myslím si, že tá správa je veľmi zaujímavá a bola by užitočná i pre kolegov, aby si mohli vypočuť e, niektoré veci, ktoré boli spomenuté. Na výbore pre rozpočet som mala pocit, že e, rečníci nedostávali veľa času na prezentáciu, pretože poslanci na úvod 10 minút rozprávali, preto ja budem teraz ticho. Chcem sa spýtať, e, bola tá štúdia distribuovaná? kolegom. Štúdia, ktorú prezentujú, dostali ste jej kopie? Online verzia bola zaslaná kolegom, áno? Je to aj na SEP stránke. Niekto to môže e, poslať členom a môžu si, si pozrieť túto štúdiu. Um, and we're going to invite, um... No a uh slovo dostanú naši kolegovia, aby nám predstavila, eh, predstavili eh, túto štúdiu pani Vosi Lute a aj kolega no, oni dôležité veci hovoril, pretože o trastových fondoch sa hovorí a ako súčasti budúceho VFR mali by to, mali, mali by to byť transferové fondy alebo nie, mali by to byť trastové fondy ako Beku fund a pre konkrétne okolnosti alebo nie, potrebujeme viacej ich ako trastový fond pre, potrebujeme viac takých trastových fondov ako tie pre Afriku, koľko by ich malo byť, takže to sú otázky, ktorými sa budeme my zaoberať, takže neviem, kto by chcel začať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne eh, všetkým poslancom, zúčastneným aj kolegom z komisie. My sme vykonali eh, túto štúdiu o trastových fondoch Európskej únie a zaoberali sme sa hlavne dozorom a riadením, ako aj s riadením trastových fondov. A ja neviem presne, ako to funguje. Dobre, takže rozsah štúdie zahrňal hlavne tieto elementy, e, ktoré sme si prešli a zhodnotili žiadosť Európskeho parlamentu výboru pre rozpočtovú kontrolu, ako bolo uvedené, tak eh, bolo to predstavené tu, ako aj eh, v výbore Európskeho parlamentu o rozpočte. Je to tretia prezentácia, my sme veľmi radi, že v naše štúdiu je takýto veľký záujem, že to nepíšeme sami pre seba. Bolo to, je to výsledok spolupráce a dve eh, jednotky zo SEPSA, Ehm, jednotka pre rozpočtové veci a pre spadlivosť a vnútorné veci. A tu vidíte autorov štúdie. No a Jorge ehm, neskôr doplní, že som hovoril o skúsenosti OSN, Svetovej banky a ako oni fungujú, ehm, alebo ako fungujú trastové fondy u nich. No a si naše hodnotenia, riadenia a dozoru sme sa sústredili na štyri trastové fondy, ktoré sú vy, vybudované ako núdzové alebo post núdzové, čo je podľa nás veľmi dôležité zistenie a zaoberali sme sa tiež ich mechanizmy koordinácie, ktoré vytvorila komisia a čo je nástroj pre utečencov v Turecku. Myslíme, že je zaujímavé porovnať tieto rôzne prvky a elementy a obrať sa spoločnými črtami a rozdielmi s trastovými fondami mimo e, fondov EÚ, ako je nástroj pre utečencov e, Turecku, čo je v rámci rozpočtu EÚ. Bolo to vytvorené kvôli politickej priorite, ktorá bola e, predložená v rámci vyjadrenia EU Turecko. Vyhlásenia hodnotenia sme vykonali v, vo svetle hodnotenia pridanej hodnoty, lepšie regulácie EÚ a ako mohol mať záujem ako pomôcť Európskom parlamentu ako rozpočtovému orgánu sleduje, čo robia európske inštitúcie alebo agentúry. Počuli sme aj z prezentácií že niekedy je veľmi ťažké skontrolovať, čo sa deje priamo na mieste. Radi by sme zdôraznili skutočnosť, že to nebol audit, hodnotenie dopadov alebo kvalitatívne hodnotenie projektov, avšak zohľadnili sme správy Európskeho dvora auditorov, ktoré vykonali oni a našli sme tam veľmi dôležité relevantné informácie, ako už hovoril jeden z vašich kolegov. Metódy užité na implementáciu štúdiu boli, bola analýza kvalitatívnych údajov Chceli by sme zdôrazniť, že to bol interaktívny proces a Dôležité je povedať časový priebeh. My sme sa zaoberali rozvojom až do decembra 2017. že momentálne komisia dáva nové výročné správy. Avšak pri tvorbe tejto štúdie zatiaľ neboli dostupné. Dôležité je, že sme sa nespoliehali len na údaje, dostupné online alebo z oficiálnych dokumentov. Ale tiež sme mali diskusie s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a medzinárodných organizácií, ktoré sú príjimateľmi trastových fondov a získali tak informácie o tom, ako to funguje v praxi. My sa zaoberali viacerými otázkami. V tento prezentácii sa budeme zameriavať viac na dva trastové fondy, EÚ, e, Európsky trastový fond pre Afriku, ktorý úzko súvisí e, so summitom EU Afrika v Lavalete, zložená IDF. E to znamená, že Európsky parlament nemá až také veľké možnosti implementovať ex ante parlamentnú kontrolu no a takáto možnosť na kontrolu sa stane, keď sa financovanie eh, presne z Európskeho fondu pre rozvoj. Tiež sa budeme sústrediť na tej fond Beku. Vypočuli ste si už prezentáciu na túto tému a to je tiež záležité na EDF, alebo teda núzový fond eh, vychádzajúci z EDF. K zriadeniu my sme sa zaoberali tým, aké sú podmienky zriadenia Európskeho finančného nariadenia, alebo Európsky finančný nariadenie, to je jasné. Trastové fondy môžu byť zriadené buď na e, núdzovú situáciu, alebo po takéto, na obdobie po takéto situácii musia mať možnosť konať a príjmať delegované dohody alebo tematické aktivity je potrebný predchádzajúce schválenie Európskeho parlamentu a núdzové post, núdzové situácie Európsky parlament treba konzultovať v takýchto prípadoch, takže je to iný druh vykonávať parlamentné kontroly alebo zodpovednosti. Z finančného nariadenia je jasné, že trastové fondy EÚ musia preukazovať svoju pridanú hodnotu, musia tiež iné hodnoty ako finančné riadenie, transparentnosť, proporcionalita a tak ďalej. Ako sme už počuli, tak trastové fondy bo dôvody vznikov je zvýšiť viditeľnosť EÚ v krajinách pôvodu, v krajinách, kde sa implementujú ako politickú viditeľnosť členských štátov EÚ a hm, isté manažerské výhody. Počuli, že je tu vyššia miera flexibility a preto je možné príjmať rýchlejšie rozhodnutia, avšak zistili sme v našej štúdii, že hm, pre schváľovanie projektov a fázy rokovania môžu byť dlhé alebo dlhšie ako prípade bežných nástrojov financovania ako nástroj rozvojovej pomoci napríklad. Dôležité je, a to by sme radi zdôraznili, že všetky tieto mechanizmy uh, sa používajú v krízových chvíľach a majú taký výnimočný charakter. My sme v našej štúdii hovorili o tom, či trastové fondy sú najhodnejším nástrojom na konkrétne situácie a či existuje nejaká naliehavá potreba vytvorenie trastového fondu Beku. Zistili sme, a to podporila aj správa Európskeho dvora auditorov, že komisia nevykonala formálne štrukturované hodnotenie na vytvorenie takéhoto fondu, ako nebola vykonaná analýza pod, e, potrieb Európsky dvor auditorov to pokladal za hodné z ohľadom na okolnosti, hlavne v tom, že Stredoafrická republika bola podfinancovaná a rozvojové programy boli veľmi nízke v porovnaní so zvyškom krajiny, takže hovorí sa o tom v správe o CD ako o takej sirote z na pomoc. No a sa hovorí o prechode transformácii a Európsky dvor auditorov v článku 14 uznal a to viedlo k možnosti tomu, aby bol uzavretý národný indikatívny program z 11. EDF. Takže v takejto situácii sa uvedlo, že ako výnimočné opatrenie trastový fond Beku e, môže byť vytvorený, avšak Európsky dvor auditorov No, pretože toto nemôže byť štandardný postup a uvádza sa tu Vysoké fórum pre efektivitu pomoci trastové fondy prichádzajú na fóra, pričom existujú už viaceré iné trastové fondy európske, vlastné európske rozvojové financovanie. Takže preto, aby sa nezamínali príjemcovia alebo organizácie a štáty, treba sa vyhnúť dodatočným opatreniam. No, adicionalita stanovuje samotné finančné nariadenie. Je jedna z hlavných kritérií, ktoré treba plniť. Ale opätovne, keďže nebolo to formálne štrukturované, štrukturované hodnotenie, tak horšie sa to malo a horšie sa monitorovala implementácia projektov, keďže neexistovali žiadne benchmarky alebo stanovené ciele na úvod, no, s ktorými by sa porovnávali alebo merali implementované projekty. Európsky trastový fond pre Afriku bol tiež vytvorený ako taký núdzový trastový fond. Keď tu máme takmer trastový fond, ktorý pokrýva takmer polovicu kontinentu a otázka je, aká bola núdzová situácia v Afrike, ktorú chcel riešiť tento trastový fond. Bolo to na úvod ktoré pre región Sahel a Veľkých jazier, ďalej pre neskôr eh, bol pridaný Sever Afriky a Africký roh. No a vidíme dnes a v štúdii konštatujeme zatiaľ, že všade a v Sahli sa zdôrazňovalo menej priorít, tak sa to mení v rámci alebo súčasť rámca pre partnerstvo pre migráciu. A dôležité, myslím, že aj konštatovať, že hlavné príčiny neregulérnej migrácie sú rozvojovou otázkou a treba ich riešiť nástrojmi rozvojového financovania, hlavne tými štandardnými ako EDF alebo DCI. Európske trastové fondy sú časovo obmedzené a jasne to stanovuje aj finančné nariadenie, avšak ak chceme implementovať rozvoj, môžeme tak urobiť s krátkodobým financovaním. Ak chceme zajistiť dlhodobý rozvoj, môžeme sa spoliehať na krátkodobé financovanie. To je druhá otázka, ktorú sme položili v našej štúdii. No a keď hovoríme o Európsky trestový fond pre Afriku, tak tiež vidíme, že ak je to zamerané na riadenie migrácie, keď vidíme, či dôraz v africkom rohu a v Severnej Afrike, bolo by lepšie, keby to bol nejaký tematický trastový fond, alebo dokonca oddelené trastové fondy. Vidíme, ako sa tvára a zodpovednosť. Dôležité pritom je zdôrazniť, že Európske parlament nie je len takým pozorovateľom pre konštitutívne dohody a to aj v operatívnych výboroch Európsky parlament má funkciu kontroly, no a ja na zasnutia eh, rady, ale poslanci Európskeho parlamentu nevyužívajú vždy túto možnosť, alebo niekedy sú problémy s načasovaním programu, napríklad cez Štrasburský týždeň a, a zasadnutie sa koná tu v Bruseli, alebo v viacerých prípadoch to bolo mimo Bruselu v krajinách a destináciách týchto fondov. Zistili sme, že najdôležitejšie otázky ex ante a prebehajúca demokratická zodpovednosť a všetky zasadnutie zaoberajú tým, aké projekty budú financovať v operatívnych výboroch, kde Európsky parlament nie je za, zapojený a chápeme, že toto je také exekutívne opatrenie a myslíme, že by bolo dobré aby tento proces bol trochu transparentnejší, otvorenejší, konkrétne, aby napríklad eh, orgány OSN na vojné trastové fondy mohli sa zúčastňovať ako pozorovateľia prevádzkových a operačných výborov. Demokratická zodpovednosť ex posta vydávajú sa výročné správy, ako aj polovičné správy a mesačné správy a Európsky parlament má právo sledovať riadne komisie počas postupu udelovania absolutória. Mhm. Okay. Yeah. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Um, so we found it uh, difficult. No my sme nás bolo ťažké lebo je tu tento trend, zlý trend vytvárania trastových fondov. Vidíme, že to začalo ako núdzové opatrenie, ale začína sa to používať a v oblasti rozvoja veľmi intenzívne a ministri vnútra hlavne sa zapájajú do riadenia toho určenia toho, na čo sa využijú tieto fondy. Budem pokračovať. To, čo sme teraz počuli, predstavuje kľúčové otázky. Čiže vlastne prečo boli vytvorené tieto trastové fondy? Veľká otázka, videli sme multiplikáciu všade, teda pokiaľ ide o fondy, e, mimo máme EFT, ktorý operoval vždy, mimo videli sme irregularity, napríklad sa vytvárali trastové fondy, ktoré použili rozvojové nástroje Takže máte nástroj ako EFT, ktoré umožňuje preskočiť teda Európsky parlament. Takže máte otázky, ktoré vytvárajú isté napätie. Jedna z otázok ehm, je tá, ako má vyzerať e, trastový fond v budúcnosti. Chcem zdôrazniť, že je to niečo, čo treba skontrolovať, preveriť, prečo e, vznikajú transfondy práve preto, že mnohé krajiny upretnosťujú mať priamy prístup, alebo že je dôvodom, že nie je dostatok e, finančných prostriedkov OSN krajiny e, preferujú e, financovať trastové fondy, pretože im to dáva tú rôznu, tú rôznu pozíciu pri rozhodovaní a pri realizáciu procesu potom. Konkrétne napríklad je možnosť dať aj istému útvaru OSN, aby to realizoval sám. Otázka, ktorú dostávam, aké je príčina. Trastové fondy e, reagujú na e, núdzovú situáciu, takto aj e, konajú alebo jednajú Konkrétne napríklad je teda Africký e, trust fond, a to je otázka migrácie. Migrácia je novým problémom, je to normálny problém a, a nemalo by sa to riešiť som normálnym fondom. Otázka týkajúca sa trust fondov čo je efektívna rola parlamentu, je ďalšia otázka, ak sa vytvárajú fondy mimo normálneho postupu, týka sa to fondov mimo postupu v iných eh, častiach rozpočtu. Mojou špecialitou je všeobecný rozpočet, eh, ale zaoberám sa tiež externými otázkami, ale ako eh, zostaviť E, tento e, núdzový mechanizmus prostredníctvom finančných prostriedkov, ktoré máme. Keď je zredukovaný rozpočet, keď je zoškrtnutý a chceme externý fond, nastane moment, kedy sa normálne veci stávajú núdzovými vecami, pretože nemáte finančné prostriedky, takže je to náhľad externý e, proces a to sú problémy No to je môj e, pocit, že sa to týka afrických trastových fondov. Je tu pocit, že niečo treba urobiť, treba nájsť finančné prostriedky, niečo sa deje, povedzme napríklad s migráciou, je to o lokálnom rozvoji, potom využívate postup DFT, ďalej používate prostriedky normálneho rozpočtu. No, potom je tu otázka korektnosti týchto vecí. A to je jedna z e, otázok, ktoré musíme brať do úvahy. Neprejdem e, všetky odporúčania, ale máme tak trocha obavy v tej súvislosti, že tá myšlienka transfondov sa stala viac ako e, núdzou. Nie je to iba o externou činnosťou. Je tu riziko, ktoré časom vznikne, tá skutočnosť, že sa to videlo v istých trendoch, napríklad v OSN členské krajiny sa snažia kontrolovať to vonkajšími aktivitami. No a jedna e, z otázkou pre nás je, čo sú príčiny, aký je reálny problém, vytvára to lepšiu politiku, alebo jedna nás otázka otázok je efektívnosť, bolo to rýchlejšie, malo to dopad. A vidíme, pri niektorých transfondoch vidíme e, dôvod toho, ako boli vytvorené. A druhá vec, um, uvedomme si, ako by ste ťahali tú čiaru, aby sa povedalo nie. Má sa riešiť tento problém, táto otázka, či nie. Ďalej to otázka pokúsiť sa realizovať e, zahraničnú politiku niektorých e, krajín. Je to istý nátlak, alebo je to istý problém, ktorý vznikne, keď sa snažíme o zahraničnú politiku a že sa má spájať teda s týmito E, transfondom takto celkom nebude sedieť, nebude sa to zhodovať. Takže ja si myslím, že to sú také kľúčové posolstva. Musíme byť opatrní. Snažil som sa e, vysvetliť, že nehodnotíme to, ako sa využívajú peniaze, ale pozeráme sa na základné pravidlá kontroly a riadenia. Nehodnotíme, neposudzujeme transfondy, posudzujeme postupy, či sú postupy korektné. Takže to sú tie dôležité otázky ne, nepôjdem, teda neprejdem cez všetky tieto lekcie, pretože by to trvalo príliš dlho. Sú tu isté príklady toho, že sa snažíme porovnávať trans, e, te, snažíme sa porovnávať jednotlivé transfondy, teda európske s inými. Isté, že je to demokratická kontrola, čo je unikátne, takže nemôžem to vždy porovnávať s inými transfondami. Treba byť opatrený, aby sme si nemiešali transfondy konkrétne napríklad, čo je určené pre e, iné, teda neporov, nemôže sa porovnávať s inými mechanizmami je zaujímavé pozorovať, e, že tu bola istá tá multiplikácia. Myslím si, že je to naozaj ťažko pochopiť ich logiku, keď sa používa teda to isté označenie. Máme e, africký transfond, máme transfond pre Afriku. Jeden z nich je iba e, teda E, fond pre e, núdové situácie. No a máme nejakú nejaké osobitné odporúčanie. Už sme spomenuli, že v celom rade prípadov sme videli, že v istých dohodách je preferencia spolupráce s členskými krajinami a v niektorých prípadoch e, išlo o rozdielne orgány, teda riadiace orgány, kde, kde budú teda zastúpení tí istí ľudia, čo by sa nemalo stať. A e, teda tie rozhodnutia a postupy sa miešajú a to by nemalo byť to je vtedy, keď niekto preferuje určité vládne agentúry, ktoré sú preferované, čo teda je problém, ktorý by sa všeobecne nemal vyskytnúť, ale sme ho v niektorých prípadoch videli. No, zastávame názor, že máme E, postupy demokratickej kontroly v Európskej únii, ktoré by sa mali aplikovať. Neviem, či som na niečo nezabudol, ale myslím ešte jedno odporúčanie z mojej strany. Je užitočné, že napríklad v organizácii e, Spojených národov majú trust fondy, majú s nimi problémy, ale majú jeden taký úrad a možno povedať, že to, teda jeden úrad, ktorý toto všetko pokrýva, je tu viac jasnosti a jeden bod, ktorý slúži informácii, ktorý má uľahčiť záležitosti aj v Európskej únii. Videli, videli sme, že to je dobrý príklad, teda Organizácia spojených národov. Niekto hovorí, že v konečnom dôsledku to tak dobre nefunguje, ale vy viete, kde máte otvoriť tú webovú stránku, kde máte získať svoje informácie priamo a jednoduchým spôsobom a jasne. No a odporúčame e, e, virtuálny transfond my sme to teda nenašli zatiaľ v Európskej únii. Tu by som zastal, ak máte otázky týkajúce sa budúcnosti, rozpočtu, budem sa snažiť vám dať odpoveď. Ďakujem pekne. Je dobré, aby sme mali otázky na otázky E, e, zajtra sa uskutoční zasadanie Rady pre trust fondy v Afrike, ale máme naše spoločné zasadanie. Ignácio bude reprezentovať náš výbor na zasadaní Rady pre trust fondy chceme zabezpečiť, aby bol Európsky parlament zapojiť, keď hovoríme o transfonde pre udržateľný rozvoj. Takže uvedomujeme si, že e, je to e, potrebné. prvom rade treba povedať, že bolo ťažké, lebo sme mali voľby, teda do Európskeho parlamentu v 2014. No a niekedy nás veci prekvapia. Takže kolegovia, ktorí sa chcú ujať slova, začneme. E, Judith e, Sargentini, potom kolega Schaufhausen a potom kolegyňa Hoj. Ďakujem veľmi pekne, chcem sa poďakovať e, za realizáciu tohto výskumu. Myslím si, že tento e, výbor e, má znovu pracovnú skupinu o migrácii a je to aj otázka e, financí. Takže je to pre nás, toto ponímanie pre nás veľmi cenné. Ja som spokojná s touto správou. Rada by som sa dozvedela, či sa dívate aj dopredu. Je to naozaj núco, núdzový trast. Eh, Fanú si odpovedať otázku, čo vlastne táto núdzová situácia je. To je aktuálna otázka. No v prípade, ak eh, transfan skončí, tak čo sa stane potom? Pretože projekty, ktoré sa realizujú, eh, sa spájajú s veľkými medzinárodnými poskytovateľmi pomoci alebo s rozvojmi eh, agentúrami, ktoré majú prepojenie s európskymi členskými krajinami na možno eh, projekty sa niekedy realizovali v rozvojových krajinách prostredníctvom lokálnych organizácií a počula som ťažkosti, že sa nepokračovalo s financovaním. a Ľudia sa vyjadrili ja využívam len príklad e, napríklad e, e, nemeckej organizácie, ktorá prevzala organizáciu. Čo spravíme s infraštruktúrou, lokálnou infraštruktúrou po roku 2020, ak tento trust fond vykonal svoju prácu, keď teda čas uplynul. Pán Schaffhausen je, je l'ai dit plusieurs fois, je suis favorable au fond. Mais encore som e, zástancom týchto e, trust fondov. Musíme sa pozrieť na ich aktivity. Na jednej strane z hľadiska rozpočtu, Niekedy máme dojem, že tie finančné prostriedky končia v nejakej čiernej jame. A na druhej strane je tu humanitárna pomoc, ktorá sa dostáva do jednotlivých členských krajinách, pretože inak v krizových situáciách nemôžeme konať. Nesmieme zabúdať na humanitárnu pomoc. Na druhej strane je tu rozvojová pomoc E, rozvojová bezpečnosť, bezpečnosť rozvojovej pomoci. Takže to odzrkadľuje aj tieto nové aktivity a z tohto dôvodu potrebujeme ten faktický nástroj a tento nástroj alebo e, fond musí byť dobrým nástrojom, pretože súčasne sa zaoberá humanitárnou pomocou a rozvojom. Na druhej strane je potreba spolupráca s jednotlivými členskými krajinami dve strany sa zavezujú, čiže na jednej strane je to predstaviteľ členského štátu Európskej únie, čiže nie je to tak, že by sme mali dočinenia so všeobecným rozpočtom a hovoríme o konkrétnych aktivitách, pokiaľ ide o záležitosti rozvoja humanitárnych činností a podporujeme súčasne E, rozvoj. Napríklad sa pozrieme na tento bekon alebo všeobecný transfer, nám to neumožňuje, pretože na pozadí je potrebná spolupráca členských krajín. I na druhej strane je zjazné, že to nemôže byť tak, že by Európsky parlament stál kde si z boku, že by to bolo mimo rozpočet, pretože by v tomto prípade išlo o vynechávanie Európskeho parlamentu. A čo je zjavné, je potrebné zabera, treba um, brať do úvahy, že nesmieme strácať finančné prostriedky a musíme ich mať pod kontrolou. Ja si myslím, že musíme do hĺbky zanalýzovať e, riešenia v afrických krajinách, aby to nebolo tak, aby to niekde padlo do čiernej jamy rozpočtu ale musíme naozaj konať v prospech týchto krajín. Maria? Srdečná vďaka za vašu správu. Žiaľ som ju nepočula celú, ale to, čo som teraz počula, to i môžem potvrdiť i našou kritikou. My tiež vidíme, že peniaze e, nepodliehajú, nie sú všetky zobrazené v tom, čo vyžaduje účtovníctvo. Niekedy tie postupy nie sú celkom efektívne a existujú nezrovnalosti. Myslím si, že komisia si to tiež uvedomuje a my z našej strany sme viackrát to už kritizovali. A moja otázka na vás teraz by bola taká, že chcem sa spýtať, či ste rozmýšľali nad tým, ako to môže ďalej byť v budúcnosti, najmä v súvislosti so single instrument, s tým jedným nástrojom, čo by komisia rada robila v rámci finančnom rámci. A mne sa zdá, že e, keď máme takýto spoločný nástroj s 20-percentnou flexibilitou, v rámci tých, tejto 20-percentnej flexibility môžeme toho zahrnúť pomerne veľa. To, čo v súčasnosti je v trastových fondoch, ktoré sú istým spôsobom e, obmedzené a to, čo sa tam robí. Takže pozreli ste sa i týmto smerom, alebo len na to, ako teraz fungujú a ako sa používajú. Ďakujem. Ešte sú nejaké otázky? Ja mám, ešte mám jednu. Jeden z dôvodov, ktorý komisia často uvádza, je to myšlienka trastového fondu, pretože iní ľudia môžu prispievať. Čiže robili ste také hodnotenie, koľko bilaterálne prispeli členské štáty alebo niektoré ďalšie tretie krajiny a ďalšie organizácie. Takže nech sa páči. Máte slovo. A potom na záver ešte komisia. Nech sa páči, môžete odpovedať na otázku a potom uvidíme, či komisia chce tomu niečo doplniť. zodpoviem v angličtine e, všetky otázky, aj keď môžem aj francúzsky alebo nemecky, ale zodpoviem v angličtine, bude to jednoduchšie. So on the, the, the question about the looking forward, this is, uh, this is very... Takže otázka uh, toho, že sa pozeráme, máme pozrieť dopredu. To je problém, ktorý myslím, že nie je výhradným problémom len rozvoje, rozvojovej pomoci. Vždy, keď sa príjmu nejaké opatrenia, to je, ak niečo zmizne a všetci sa pozrú, že je tu nejaký problém. Myslím, že je dôležité, aby existoval niekto, kto zareaguje, kto bude sledovať, čo treba urobiť. Začne analyzovať, akým spôsobom tento projekt pretransformovať, aby bol hodnejší pre lokálne skupiny a občianskú spoločnosť. Chápem, keď chcete rýchlo vidieť, e, ako prebieha projekt, možno, že chcete e, in, zasiahnuť do toho a hovoriť s nejakým hlavným partnerom. Možno v niektorých prípadoch je to dobrý spôsob, ale potom musí existovať nejaký prechod, nejaká metodika, ako to urobiť. A tu by som povedal, že Nevidím tu celkom tento postoj, ako rozmýšľať od začiatku. Máte núdzový fond, mimoriadný fond, potom začneme rozmýšľať, ako to urobiť, aby bol e, absorbovaný, e, využitý a potom, ktorý fond e, nabehne následne. Toto je podľa mňa no, veľmi vážne. Tiež sme tu mali otázku týkajúcu sa užitočnosti fondu v, pri veľmi komplikovaných otázkach. To nespochybňuje, pokiaľ existujú bezpečnostné otázky, humanitárne, núdzové situácie. Tam potrebujete fond, pokiaľ nebude flexibilita. a To je ďalšia otázka. Prečo rozpočet EÚ nemá kapacitu alebo schopnosť e, reagovať bez potreby vonkajšieho fondu. Keď sa to však urobí, mohlo by to byť veľmi užitočné, veľmi užitočné ako riešiť túto náročnú otázku, najmä keď ide o bezpečnosť. Je pravda, že EÚ je konfrontovaná s otázkami, ktoré bežná rozvojová pomoc predtým e, nepoznala. Svet sa stal komplikovanejším a myslím, že mnohé rozpočty nie sú pripravené. Interný rozpočet EU nebol pripravený na krízy a externý nebol pripravený na ďalšiu krízu. Čiže mali sme rozpočet EU, ktorý bol rozpracovaný, pripravený pre bežné rozvojové problémy, pre bežné regionálne, ale nie núdzové situácie. A teraz je otázka, či môžeme pripraviť rozprovet rozpočet pre budúcnosť, ktorý bude mať flexibilitu a núdzové fondy, aby sme mohli zareagovať bez toho, že by sme potrebovali uh, absolvovať nejaké komplikované procedúry, hľadať zdroje zvonku alebo vytvárať nové nástroje. To je, to je otázka a preto si musíme položiť otázku, čo urobiť e, s budúcnosťou. A áno, na to sa pozeráme, ale v prvom rade je tu otázka týkajúca sa zapojených krajín. Mne nie je celkom jasné, v, do akej miery, ale pri bežnej e, rozvoje pomoci existujú vládne štruktúry, napríklad i v tomto tzv. blending facility, trustovom fonde, alebo tam, kde je zapojená komisia a ďalšie banky a vládne orgány e, daných krajín sú tam zapojené a robia stratégiu. Otázka je, prečo to nie je možné jednoducho to skopírovať a využiť, využiť isté skúsenosti v danej zapojenej krajine. Som dokonca prekvapený, že nachádzame takéto veci. A teraz otázka týkajúca sa nástroja, tzv. single instrument. Existuje snaha aplikovať z dôvodu, že máme nadmerný počet nástrojov, nadmerné množstvo nástrojov. A ďalšia vec, je to spôsob, ako presunúť prostriedky rýchle. Keď sa povie jeden nástroj, nie je potreba žiadať o povolenie, aby sa presúvali prostriedky. Je to, robí to flexibilnejšie, môže to spôsobovať i problémy, pretože nemôžete za garantovať stabilitu, ale pri 20-percentnej flexibilite to by mohlo vyriešiť niektoré problémy, ktoré by boli zaujímavé, ale kladiem si otázku, či flexibilita je dostatočná, alebo či neexistuje potreba mať nejaký špecifický fond alebo percento, ktoré nebude alokované, prvnež sa flexibilne nepresunie. Jedna vec je presunúť z jedného do druhého programu a niekde urobiť škrty, Napríklad pokiaľ sa to stane v rámci e, rozvoja EÚ, kde z výskumu a vývoja sa urobí škrt, lebo ľudia nechcú škrtať z aby sme sa tomu vyhli v rozpočte pre rozvoj. Vy robíte rozvoj, ale my tu máme krízu. Takže flexibilne presuniete peniaze. Pre mňa je tiež otázka, či by sme mohli mať niečo, o čo sme žiadali. E, to je mať nejaký fond, ktorý bude stabilný a môže reagovať, kedy nastane potreba a zniží čas na trust fond a peniaze. A potom otázka, ako prispeli krajiny vo všeobecnosti. Trustový fond nie je nejaký úžasný pri peniazi členských štátov. Niekedy sú to len menšie sumy, aby boli tam prítomné. Dajú tam 10 tisíc eur napríklad. To je jeden konkrétny príklad. Čiže máte krajiny, ktoré prispievajú veľmi málo a potom čo nastane, je, že EÚ začína presúvať peniaze z rozpočtu EÚ, aby pokryli dieru, ktorá sa očakávala, že ju pokryjú členské štáty. A tu môžete mať všetky trastové fondy, od, od, aké boli očakávania z Junckerovho plánu, aby sa vytvoril fond, ktorý bude mať tieto garancie, ktorým budú prispievať členské štáty, čo bude všetko známe, ale krajiny e, vo všeobecnosti dostatočne neprispievajú, pokiaľ to nie je krajina, ktorá ho spustí. Potom môže byť trošku e, šlachetnejšia, ale v konečnom dôsledku si nemyslím, že to financovanie e, dosiahne sumu, ktorá by bola pokrytá priamo z rozpočtu EÚ. Takže trastové fondy vo všeobecnosti neboli aké briliantné. Máme nejakú výnimku? Myslím, že nie. Možno ešte niekoľko čísiel pre Baku trustový fond. Tri štvrtiny celkového financovania bolo z rozpočtu EU, ale jedna štvrtina od členských štátov a dokonca ešte menej členských štá, členské štáty prispievali v porovnaní s Európskou komisiou pre EU trastový fond, ktorý je predmetom vášho záujmu. Tu komisie 3,3 e, boli prispú, e, miliardy, boli prislúbené 2,9 poskytla EÚ a len 400 miliónov poskytli členské štáty a ďalší donory. Čiže áno, existuje tu dodatočná suma a členské štáty sú potom viditeľné, ale potom sa to stretáva s týmito komplexnosťami, že členské štáty, ktoré aj prislúbili tú sumu a, a majú implementovať projekt a tie prostriedky nie sú dostatočné. My, sme, my to máme na základe FOR a fokusových skupín organizácie e, vyjadrovali frustrácie otvorene a ďalšie pravidlo, ktoré je komplikované v tejto oblasti, je to 5-percentné pravidlo pre administratívu, čiže len 5 trastového fondu môže byť pridelené. A toto bolo jeden z dôvodov, ktorý ukazoval, že trast fondy EÚ budú lacnejšie ako OSN, v prípade OSN, avšak keď sa pozrieme na trastové fondy, akým spôsobom sú manažované, často nie často sa ukazuje, čo nie je zahrnuté napríklad do administratívnych nákladov, napríklad tým alebo uh, predstav, to boli otázky, ktoré položil Európsky eh, dvor auditorov a my sme sa v procese dozvedeli, že veľmi často to, čo sa deje, najmä keď to ide prostredníctvom delegovaných uh, dohôd, že národné členské štáty a ich, ich rozvojová agentúra dostane tie prostriedky, ale niekedy E, nie je to v tej krajine, ktorá sa dostane, e, tá potom zazmluvní medzinárodnú organizáciu zahraničnú a tá zahraničná zase si najmä nejakú lokálnu organizáciu, či sú tam rozličné úrovne, ktoré ďalej e, sa dostávajú do tohto manažmentu a dohľadu a potom to spôsobuje isté otázky, ako tie štruktúry vyzerajú a ako sa manažujú trastové fondy a či zabezpečujú, aby najlepšie projekty a najefektívnejšie projekty budú zafinancované týmto spôsobom. Z Baku Trastového fondu skúsenosti ukazujú, že keď boli obmedzené, keď bola obmedzená súťaž nejakým spôsobom, tak projekty boli rýchlejšie, rýchlejšie zazmluvnené, organizácie mali možnosť do toho vstúpiť a konkurovať na báze zásluh e, nákladovej efektívnosti a to e, dalo väčšiu transparentnosť. A ešte sa vrátim. Ospravedlím sa, ale tlmočenie máme len do 18.30. Takže komisia, nech sa páči, Európska komisia. Ďakujem pekne. My sa snažíte detálne zodpovedať. No, najskôr by som chcel poďakovať za túto štúdiu a za pridanú hodnotu štúdie, ktorá má veľkú hodnotu pre eh, komisiu No a čo sa týka Európskeho parlamentu, Európska komisia e, podporuje zapojenie parlamentu do e, riadenia týchto e, fondov a do správnej rady toho fondu pre Afriku ako pozorovateľa. No a vy ste povedali, že na najbližšom zasadnutí správnej rady treba určiť spôsob, ako zabezpečiť zastúpenie parlamentu. No a čo sa týka parlamentu a práva na zapojenie do schvalovania opatrení. Komisia Európska komisia tu má svoje právo moci a trastové fondy sú nástrojmi implementácie rozpočtu v rámci vonkajšej činnosti. No a preto proces určený na implementáciu trastových fondov je kompetenciou parlament, komisie. Parlament môže Eh, využívať svoje právo na informácie, eh, to prostredníctvom správ komisie, hlavne tých eh, mesačných, ktoré sú vydávané ku každému trastovému fondu. No a výročné správy o implementácii projektov a finančných zdrojoch trastových fondov a poročné správe o implementácii finančných prostriedkov každého fondu. No, hm, hovorilo sa o pridanej hodnoty teda Trastového fondu pre Afriku. No a keď môžem uvieť tento príklad, tak má schopnosti, alebo musíme schopnosti reagovať rýchlo na e, núdzové núdzové situácie, tak ako to bolo napríklad v Čede, v Saheli a, a na migračnú krízu. No a sa týka výsledkov a dopadov, tak tento trastový fond umožnil e, zachrániť viac ako 3000 v Nigerskej púšti, no a stovky ľudí e, využili služby reintegrácie e, vo svojich krajinách pôvodu. No a to sú už dnes výsledky, ktoré priniesol tento fond. Bez to fondu by to nebolo možné. No a na druhej strane trastový fond zabojovať proti príčinám neregulárnej migrácie a to využitie možností a drohových spôsobov. Áno, misia ukázala, že tento problém, tento fond funguje a je tiež pravda, že používame dobré projekty, ktoré boli disponibilné agentúra členských krajín. Parlamenta navštívil tieto projekty a už dnes máme výsledky k eh, štúdii o riadení programovať týchto projektov, eh, tak by sme nemali výsledky tak, ako eh, ste videli v Senegali. No a čo sa týka rozdielu medzi trastovým fondom a nástrojmi EU, no, tento trastový fond bol veľmi rýchly. 33 dní potreboval na identifikáciu alebo priemere potreboval na eh, identifikáciu aktivít a 180 dní na zadanie kontraktov a nástroj FED a rozpočtu potrebovali oveľa viac, takže eh, na základe čísiel eh, našu činnosť to rýchlo. No a teraz, čo sa týka úlohy agentúr a členských štátov, tak dvor auditorov pracúva svoju správu, vypracoval správu a nie je tam nie je uvedený žiadny konflikt záujmov a preto je dôležité poukázať na to rešpektovanie finančného nariadenia. Členské štáty majú hlasovacie právo, v rámci operačného výboru a správnej rady môže byť zapojený e, pojená, zapojené európske inštitúcie. Európsky parlament môže byť len pozorovateľom. Je pravda, že niektoré agentúry dostávajú veľké nástroje, pretože sú e, v teréne viac ako ostatné, pretože majú dôležité nástroje na implementáciu a pridávajú skutočnú pridanú hodnotu činnosti trestového fondu. No a títo agentúry sa musia zapájať eh, priamo v teréne. Pre agentúry alebo MVOčky e, eh, treba veľa času. No a toto je naliehavá situácia, nemôžeme čakať, eh, kým nejaká agentúra behom dvoch alebo trom, troch rokov začne vyvíjať činnosť v teréne. Takže snažíme sa s nimi spolupracovať na druhej strane ale v tých núdzových situáciách, v ktorých pracujeme, musíme rýchlo implementovať projekty, podpisovať zmluvy, takže nemá, nemáme veľa času na to, aby sa hm, pri okolnosti, zohľadili okolnosti a treba tiež povedať, že podľa e, čísiel e, fondu 6 kontraktov z 10 Ehm, sú zatvorené s organizáciami občianskej spoločnosti. Takže je to dôležitá súčasť trastového fondu. No a medzi fondov, ktoré v občianskej spoločnosti a OSN tak viac ako polovica Valecko polovicu implementuje, implementujú organizácie, občianske spoločnosti, lokálne organizácie. Vrátim sa ešte k bodu, že s členským štátom 400 miliónom eur a ich účasti. Komisia vie, že členské štáty boli 4 miliardy. My sme a, to viackrát žiadali, bohužiaľ doteraz tak nebolo. No 400 miliónov eur, to je, to je, to je pekná snaha, hlavne keď sa pozrieme, tu mám posledné čísla, ktoré boli včera, ktoré budú včera, budú zajtra predstavená Nemecko, 100 eh, miliónov eur, Česká republika viac ako 10 miliónov eur, Polsko viac ako 10 miliónov eur, eh, Francúzsko 9 miliónov eur. Takže, povedzme to jasne, takže sú tu krajiny ako Polsko, iné, ktoré sú pred Francúzskom eh, z hľadiska adicionality tohto trastového fondu. Takže ja by som chcel tiež zvorazniť trastový fond OSN. No, hovoríme dnes o trastových fondoch a tie nám umožnili, aby Európska únia a Európska komisia nedala tieto fondy do trastových fondov OSN. Chceme, aby Európska únia bola pomno OSN, alebo na okraji OSN. No, to no, si tak bolo dnes vďaka trastovým fondom Európskej komisie. Táto diskusia sa uskutočňuje a je veľmi dôležité, aby Európsky parlament mal možnosť kontroly, ale vďaka trastovým fondom Európskej únie bolo možné zrealizovať projekty Trastový fond má dobrú koherentnosť prostredí. No a bolo by, bolo by škoda e, vytvárať nejaké paralelné štruktúry, ktoré by neboli integrované do politického e, dialógu. Takže koherentnosť medzi e, klasickými rozvojovými nástrojmi a týmto trestným fondom je dôležité, veľmi dôležitá. No a Trastové fondy sú integrované do všetkých našich delegácií a tiež do riadenia geografické jednoty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Samozrejme, je tu ešte, sú tu ešte ďalšie otázky. Pán Čafas, ešte môžete počkať chvíľu. Takže chcem povedať, že kto hovorí, kto telefonuje? Počujeme vás všetci, ako telefonujete. Áno, členské štáty prispievajú niektoré bilaterálne peniaze, ako vieme, že sa to neberie z ich bilaterálnej pomoci, to je prvá otázka, a potom, keď to míňajú na projekty a musia to sami. Je tam veľa otázok. A tiež otázka, prečo tak dlho trvá uh, v rámci programu tie peniaze uh, zaviazať. A k tomu, o tom budeme hovoriť v kontexte nového programu. Ďakujem veľmi pekne komisii, ďakujem rečníkom a vrátime sa k tomu určite v budúcnosti. Ešte niekto chce z komisii? Odkiaľ ste? Ak môžem doplniť? Degenere? mám niekoľko Môžem navrhnúť, aby sme nechali tlmočníkov ísť. Už je neskoro, už sme zavreli. Už je neskoro. A tlmočníci už chcú ísť, už je po pol siedmej. Takže ospravedlňujem sa. Môžete mi to potom povedať a ja s vami budem potom súkromne hovoriť. A zajtra o 9.00 začneme a hlasovať koordinátorov o 10.15. Ďakujem pekne.